ktorý každoročne poctí túto konferenciu svojou účasťou a ja mu za to srdečne ďakujem a dávam mu slovo. Je vous en prie, monsieur le président, vous avez la parole. Merci. Merci beaucoup. Frau Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička, pani Anna Záborská, vážená vážená pani podpredsednička, pani Valstrom, pán komisár, pán Špidla, um, vážené kolegyne a kolegovia, kolegyne, kolegovia z národných parlamentov, z Európskeho parlamentu, vážení hostia, vážené dámy a páni. A z mimoriadnej, pri, príležitosti patrí dámam, všetkým dámam tu prítomným mimoriadný pozdrav. Uh, No, v mene Európskeho parlamentu mi dovolte, aby som veľmi zriečne privítal našich hostí v plenárnej sieni Európskeho parlamentu. Je to radosťou byť dnes eh, u vás vo výbore pre eh, práva žien a rovnosť pohlaví a spolu s vami osláviť Medzinárodný deň žien a zúčastniť sa na tejto konferencii na tému uh, ženy a európske voľby a túto otvoriť. Chcem sa vám poďakovať za angažovanú prácu a iniciatívu e, e, zorganizovať dnešnú konferenciu, predovšetkým pani predsedničke Anie Záporskej, ktorá sa tejto práci veľmi angažovane venuje. Nás už delí, ale nie, nás už delí len niekoľko mesiacov od volieb do Európskeho parlamentu. Myslím si, že to je niečo viac ako 90 dní. Pred 7. júnom sa viac ako 370 miliónov a, s občanov zo všetkých európskych štátov spoločne voliť svojich zástupcov v Európskom parlamente na následujúcich 5 rokov. Dnešný deň sa preto zdá byť mimoriadne dobre zvoleným, tak aby počiakor dôležitú úlohu ženy a žien teda v dnešnej politickej situácii a diskutovať o tom. Ja vidím, že nejaký autobus alebo nejaké lietadlo prišlo od niekiaľ z Európy, že sa práve že sem práve došla taká veľká skupina. Dobre, takže práva žien v rámci európskych volieb a ich vyvážené zastúpenie v, európskych, v Európskom parlamente a v európskych krémiách skutočne eh, je dôležité pre je dôležité tak pre Európsku úniu, ako aj pre naše spoločenstvo. Eh, Európska únia už od začiatku eh, zastupovala za vyvážené zastúpenie žien tak v civilnej spoločnosti, ako aj v politike. Európska únia sa takisto vyslovila za posilnenie zásady zrovnoprávnenia, e, za rodovú rovnosť, pardon. Zásada rovnakého zaobchádzania so ženami a s mužmi bola aj keď v určitej obmedzenej e, miere platnosti uvedená už v rímskej zmluve z 50 rokov. E, zároveň ďalším krokom bolo rozšírenie tejto zásady rovnoprávnosti a z Európskeho parlamentu sme vyslali veľmi dôležitý signál a impuls k princípu rovnoprávneho postavenia ktorý je ukotvený aj v Lisabonskej zmluve. Ja dúfam, že Lisabonská zmluva a e, princípy v nej ukotvené veľmi rýchlo vstúpia do platnosti. Európsky parlament bol v úsilí o zastúpenie žien a ich účasť na politickom živote e, parlament stal vždy pred, na prvnej línii. V 79. roku sme mali jednu ženu, pani Simon Vej, ktorá bola prvou predsedničkou priamo voleného Európskeho parlamentu. A ja som vtedy mal to privilegium už e, vtedy sa na tej politickej práci zúčastňovať a zažil som pani Simon Veil, a takisto bola predsednička, ktorá otvorila zásadnutia. Nebola to voľbou, ale bolo to e, práve jej vekom pani Luisa Weiss, ktorá v 79. otvárala prvé zasadnutie Európskeho parlamentu a uviedla túto prvú predsedničku a mne e, sa, pre mňa to bolo veľmi veľkou cťou, že tá pani, ktorá zažila dlhé roky európskeho parlamentarizmu a otvárala aj novú budovu, budovu Louis Weiss v Štrásburgu. Takže pre mňa to bol veľký zážitok a jej strana vtedy zavedla systém Rulmo. to bolo vtedy tak, že sa po roku z Európskeho parlamentu malo odísť, pretože práca Európskeho parlamentu uh, sa veľmi, sa veľmi necenila. Dnes si táto strana premyslela svoj postup a vyzerá to inak a vtedy mala pani Weiss e, tú odvahu, že sa postavila proti voli svojej strany a po roku neakceptovala toto Rolmo a práve svojim príkladom urobila veľmi dobrý príklad pre Európu a pre sebavedomie žien. A ja som, mňa to teda vtedy veľmi, veľmi ovplyvnilo vtedy ešte v tom čase ako mladého člena Európskeho parlamentu. V 79. roku malo len 9 parlamentov v celosvetovom meritku a predsedničku na svojom čele. Naša predsednička pani Simon Veil bola prvá, ako som už povedal, pričom som povedal, že v 79. sa e, urobil začiatok. Ja som to e, ja som to um, považovala za taký začiatok, hoci v Rakúsku už v roku 1927 bola žena na čele parlamentu. Ale ja som očakával, že tá, toto číslo, tento počet uh, teda žien na vedúcich postaveniach bude vyšší, pretože poznám množstvo žien, ktoré sú veľmi aktívne v politickom živote, ale e, nie je tomu tak, hoci Európsky parlament vždy počiarkoval dôležitosť súčinnosti a, a angažovanosti sa žien v európskej, aj lokálnej a národnej úrovni a lokálnej a národnej politiky. Európsky parlament mal okrem toho e, pri početných príležitostiach vo svojich uzneseniach príležitosť akcentovať, že zohľadnenie rôznych zásad, ideí, hodnot a skúseností žien môže prispieť k tomu, aby sa politické priority nasmerovali na novo, aby sa na politické program rokovaní dostali nové témy a aby sme dostali nový pohľad, nový uhol pohľadu na rôzne politické témy. Parlament zároveň poukázal na skutočnosť, že nedostatočné zastúpenie žien v uznášajúcich grémiách predstavuje dôleži- veľmi e, dôležitú bariéru pri demokratickej aplikácii politiky. Myslím si, že my by sme mali nájsť cesty na to, aby sme e, posilnili účinnosť a angažovanosť žien v uznašajúcich e, grémiách tak na európskych, ako aj národných a medzinárodnej úrovni. Myslím, že v tejto súvislosti môže Európsky parlament zohrať a počiarknúť dôležitú úlohu strán a vyslať ich, aby odstránili všetky prekážky, ktoré by priamo alebo nepriamo bránili činnosti žien a uzní sa na primeraných stratégiách s cieľom dosiahnuť lepší pomer medzi ženami a mužmi vo volených eh, gremiách Napríklad Európsky parlament v roku 2008 prijal správu o rovnosti ehm, o rodovej rovnosti, ktorá naštartovala určité opatrenia na posilnenie, na posilnenie e, činnosti žien v uznašajúcich sa grémiách, tak na lokálnej, národnej, ako aj európskej úrovni. Vážené dámy a páni, od založenia Európskeho spoločenstva sa percentuálna, sa percentuálna sadzba podielu žien e, značne zvýšila od 16 na začiatku na 60 až na 31 v dnešnej volebnej perióde v, eh, vo vedúcich gremiách Európskeho parlamentu sú ženy zastúpené 30 či dokonca vyšším, percentami, či dokonca vyšším podielom. Uh, troch tých politických, veľkých politických skupinách sú ženy ako predsedničky alebo podpredsedničky. Európsky parlament má 5 žien medzi svojimi podpredsedmi zo 14. Dva, dve kvestorky máme, jedna z nich je tu, Astrid Luling, a 14 žien ako vedúce delegácie to sú vlastne spoločenstva, ktoré sa, delegácie sú spoločenstva, ktoré sa zaoberajú inými krajinami. A okrem toho 6 z 22 predsedov výborov či podvýborov Európskeho parlamentu ženy. Dovolte mi preto počiatku následovné. Nejedná sa tu o najmenej dôležité medzi výbormi pretože vo výbore e, pre ženy a rodovú rovnosť, okrem toho tu máme menový výbor, potom výbor pre priemysel a výskum a takisto vo výbore pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa. Aj tu máme všade predsedničky, to znamená, že my vieme, aký dôležitý príspevok prinášajú ženy, ktoré sú aktívne v politike, toto my uznávame a dokonca aj v oblastiach, ktorých boli tradične aktivnejší muži. Avšak medzi, um, osobitné, osobitná je okolnosť, že e, od roku 1979 je volebný podiel žien nižší ako volebný podiel mužov. Aj v, rokoch, e, v roku 2004 <clears throat> kde boli tie percentuálne e, počty veľmi blízko seba, kde sa dokonca, e, kde sa dokonca hovorilo o istom priblížení. Musíme túto diskrepanciu brať veľmi vážne. My ako politici musíme e, počúvať veľmi pozorne a takisto hľadať odpovede na obavy žien. Vážené dámy a páni, záverom by som chcel povedať, že pred 100 rokmi eh, demonstrovali v New Yorku 14, demonstrovalo v New Yorku 14 tisíc žien za uznanie ich práv. Odvtedy sa hovorí o uznávaní a ochrane práv žien a eh, rodovej rovnosti medzi ženami a mužmi. Na, na tomto poli sa dosiahlo veľmi veľa, avšak je treba ešte veľa toho urobiť, aby sme rodovú rovnosť považovali za prierezovú úlohu vo všetkých úlohách Európskeho parlamentu, tak ako je to potrebné zrealizovať podľa Európskej zmluvy. Dnešná konferencia, myslím, priniesie veľmi dobrú príležitosť poskytnúť európskym a národným parlamentárom, národným poslancom prispieť a vyslať príslušný signál, aby ženy v politike, či voličky alebo zvolené zástupkynie svojich občanov, aby si mohli vymeniť skúsenosti a posilniť svoju pozíciu. Dovolte mi preto, aby som túto konferenciu otvoril a zaželal vám veľký úspech a príjemnú a dobrú diskusiu. Dovolte mi ešte raz vás všetkých pozdraviť a poďakovať sa vám za vašu pozornosť. Vážený Eh, vážený pán predseda, eh, milý Hans Gert, úprimná vďaka. Úprimná vďaka za, za prítomnosť na dnešnom našom eh, zasadnutí pri príležitosti Medzinárodného dňa žien. Vaša prítomnosť každoročne dáva veľkú váhu a dôležitosť tomuto podujatiu a my sme za to veľmi vďační Rovnako ako sme vďační za posolstvo, ktoré z vášho prejavu e, plinie pre nás ako poslankyne Európskeho parlamentu, ale som presvedčená, že aj pre poslankyne národných parlamentov, pre zástupcov mimovládnych organizácií, pre e, viaceré skupiny návštevníkov, ktoré pozvali naše kolegyne z Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť ja som presvedčená, že je veľmi dôležité, aby predseda Európskeho parlamentu vyslal takéto posolstvo dôležitosti žien v politike, aby, aby vyzval e, občanov Európskej únie k, k európskym voľbám, k tomu, aby aj v zastúpení e, rešpektovali rovnosť medzi e, mužmi a ženami pretože aj pre neho ako predsedu parlamentu je dôležité, aby pohľad na politiku v tejto inštitúcii bol komplexný, aby na ten daný problém sa pozreli aj muži, aj ženy svojimi očami. Ešte raz úprimná vďaka, pán predseda, za e, vašu prítomnosť a za váš prejav. Vielen Dank. E, dovolte mi teraz, aby som e, z mojej strany vás ešte raz veľmi srdečne e, privítala. E, výbor pre práva žien a rodovú rovnosť e, prikladá veľký význam Medzinárodnému dňu žien a každoročne organizuje takúto konferenciu, ktorá je vždycky zameraná na niektorú aktuálnu tému. Samozrejme, že tento rok, vo volebnom roku, sme túto konferenciu venovali európskym voľbám. Ja chcem poďakovať nielen pánovi predsedovi, ktorý sa každoročne zúčastňuje, ale aj iným politikom, ako je pani Wallström, pán komisár Špidla, vždycky zástupca predsedajúcej krajiny Európskej únie. A nie sú to len politici Európskej únie, ktorí sa zúčastňujú takýchto našich podujatí, takýchto našich konferencií. Sú to aj zahraniční hostia Mali sme tu pani Gertrude Mongela, predsedničku panafrického parlamentu, e, tureckú ministerku, zástupkyne mimovládnych organizácií z Palestíny, z Izraelu. Vždy tematicky podľa toho, aká je konferencia, tak pozývame e, našich hostí. E, dovolte mi, aby som vám v krátkosti povedala, koho budete počuť dnes a s kým sa vlastne podelíme o naše skúsenosti v politike rovnosti príležitostí a zároveň si vymenili aj e, dobré skúsenosti, ktoré môžeme použiť do nastávajúcich volieb. Výstupy e, vystúpi zástupca predsedajúcej krajiny, pán minister Kocáb. Zatiaľ ho očakávame, ale v každú chvíľu by mal byť tu medzi nami. Pani podpredsedníčka e, Európskej komisie, ktorá je poverená medziinštitucionálnymi vzťahmi a stratégiou komunikácie pani Margot Wallström. Pán komisár Špidla, komisár poverený problematikou zamestnanosti, sociálnymi vecami a rovnosťou príležitostí. Je to pán komisár, ktorý je gestorským komisárom e, nášho výboru keďže chceme hovoriť aj o skúsenostiach e, našich kolegov, a teda hlavne kolegyň e, v, e, v politike Európskej únie, chcem privítať medzi nami pani Astrid Lulling, ktorá je služobne najstaršou poslankyňou, ktorá bola v Európskom parlamente v rokoch 1965 až 1974 a potom nepretržite od roku 1989. Čiže si myslím, že nám má čo povedať e, e, o, o tejto téme. E, potom to bude pani Zita Gurmaj, ktorá reprezentuje tiež medziinštitučnú sieť poslanky, niektoré je to neformálna sieť, ale, ale veľmi dôležitá v spolupráci medzi jednotlivými inštitúciami Európskej únie. Pre toto naše stretnutie sme vybrali aj prezentáciu štúdie, ktorú, o ktorú požiadal Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť. Je to štúdia o systémoch kvót, volebných kvót v jednotlivých štátoch e, Európskej únie a predniesie nám ju pani profesorka Drude Dahlheup z Univerzity v Štokholme. Samozrejme, očakávame e, vašu participáciu na diskusii, vaše skúsenosti e, z národných parlamentov a veľmi sa na túto debatu teším a ešte raz e, vás srdečne vítam na dnešnej konferencii. Teraz mi dovolte, aby som dala slovo hneď pani komisárke, pani podpredsedničke Európskej komisie, pani Margot Wallström. Je vous en prie, madame, vous Uh, veľmi pekne ďakujem, uh, pani predsedajúca. Prirodzene, že som veľmi potešená a je to pre mňa veľmi veľkou cťou, že tu s vami môžem byť a oslavovať Medzinárodný deň žien, ako ste už počuli od pána predsedu Poteringa. Toto je skutočne veľmi špeciálny deň pre európsku demokraciu, pretože prichádzajú voľby, ktoré sa budú konať v júni a v, v Európe, keďže 52% obyvateľstva No, obyvateľstvo, ktoré predstavujú ženy. Myslím si, že pre mňa, ako myslím si, že aj pre mnohých z vás, je veľmi dôležité zabezpečovať, aby boli ženy rovnocenne zastupované tam, kde prebieha istá diskusia. Je to naozaj otázka demokracie. Stručne by som chcela hovoriť o troch otázkach. Čo to vlastne znamená byť ženou v Európe v dnešnej dobe? Čo je Európa? A čo robia európske inštitúcie pre ženy a čo môžu ženy urobiť sami pre seba? Dovolte mi len um, pár príklad mi sa snažila ilustrovať, že čo znamená vlastne byť dnes európskou ženou. <clears throat> Začneme s 22-ročnou Inetou, ktorá je študentkou matematiky na univerzite v Rige. <clears throat> a jej najväčšou dilemou je, že či akceptovať prácu, ponuku z lotyšskej spoločnosti, ktorá robí v e, informatike, alebo čím si má ukončiť e, svoje e, magisterské štúdium v Paríži. Samozrejme, že ona má veľmi veľké šťastie, ale aj napriek tomu, že nebude zarábať toľko ako jej priateľ. Ženy v priemere zarábajú v Európe o 16 menej ako muži, keď robia tú istú prácu. V Estonsku je uh, tento rozdiel vyše 25 pokiaľ ide o <clears throat> e, tieto rozdiely e, v platovom ohodnotení medzi mužmi a ženami, tento rozdiel sa tak málo a pomaly zmenšuje, že to bude trvať minimálne ešte ďalších 25 rokov, pretože Napriek tomu, že e, rovnaká pláca za rovnakú prácu, to je jeden zo základov, no, základných princípov, ktoré máme v našej zmluve. Ilona z Maďarska, 20-ročná, požiadala o prijatie v malej e, firme. Bohužiaľ jej povedali, že pokiaľ ide o túto prácu, na túto prácu e, príjmajú len mužov. Namiesto toho jej ponúkli prácu upratovačky. Zarábala by samozrejme oveľa menej. Maďarské uh, orgán pre um, zabezpečovanie rovnosti uh, do tohto zasiahol a uh, firma dostala malú pokutu, ale keď táto firma potom otvorila pobočku v inej <clears throat> časti krajiny, tak dostala tam prácu. Louis e, sa rozhodla e, vtedy, keď začala si zakladať rodinu, že nebude v <clears throat> nemeckej firme pracovať. Louis nemala rodičov blízkosti, takže pracuje doma ako e, konzultant na voľnej nohe. Je, sú milióny žien v takejto situácii, v akej je Luisa po celej Európe. Aby by ste si mysleli, že európska spoločnosť bude obmeňovať a tešiť sa uh, tomu, že sa žena stará o deti. Ale väčšina našich spoločností neodmenuje materstvo a ani také dobré, dobré také krajiny, ktorým sa dobre darí, ako je Nemecko. <clears throat> I keď na, samozrejme podľa zákona by toto mali robiť. Pravdou je, že pre ženy je to vždycky vlastne veľmi ťažké rozhodnutie medzi súkromným a profesionálnym životom, pretože e, priniesť dieťa na svet to je ešte stále veľká nevýhoda, pretože e, mnoho žien by chcelo využívať svoje zručnosti a znalosti na pracovnom trhu. Keď sa Ilona a Luisa e, dostanú do veku, keď pôjdu do dôchodky, budú mať ďaleko nižšie penzie ako muži štatisticky jedna z týchto troch žien bude trpieť fyzickým alebo sexuálnym násilím vo vzťahu a mnohí e, z, zo strany bývalého partnera trpia ešte aj po tom, ako sa s ním rozídu. Takže aby som parafrazovala Simone de Beauvoir, toto je ešte stále svet mužov. Druž, druhá otázka. Čo robia vlastne tí, ktorí rozhodujú o politike a o legislatíve? Naozaj si myslím, že Európa robí veľmi veľa pre ženy zakázané je diskriminácia na základe rodovej príslušnosti aj v základnej zmluve, aj v charte základných práv. Od 70. rokov európske e, zákony zlepšovali život žien a proporcia pomer žien v práci sa stále uh, zvyšuje. Ženy dnes predstavujú 59 absolventov vysokých škôl v Európe. Samozrejme, že komisia trvá na práve na materské dovolenku a samozrejme, že sa snažíme zabezpečovať ďaleko lepšie e, sociálne e, opatrovateľské služby. Samozrejme, že sociálni partneri uvažujú o rôznych e, zlepšeniach, o tom bude hovoriť aj môj kolega, pán Špidla. Nový Európsky inštitút pre rodovú rovnosť bude takisto prispievať k tomu, aby zvyšoval povedomie a rozširoval informácie o týchto rodových záležitostiach. E, program DAFNE EU pomáha miestnym orgánom a mimovládnym organizáciám v boji proti rôznym formám násilia, vrátane domáceho násilia a takisto sa snaží ochraňovať obete. Takže EÚ má dobrú legislatívu a dobré programy, ale stačí to? Alebo by sme to mali ďalej rozširovať? Naozaj môžeme povedať, že skutočne sa berú e, do úvahy v plnom rozsahu práva žien a pokiaľ ide o tretiu otázku, čo môžu ženy spraviť pre seba samotné a pre Európu. Ženy v Európe eh, mali celé 10 ročia právo voliť a právo byť volené, ale za tieto práva sme museli bojovať veľmi tvrdo. Prvá krajina, kde eh, sa vyhralo toto víťazstvo, bolo práve Fínsko. A potom sa tieto práva dali všetkým ženám bez ohľadu na ich e, rasovú príslušnosť, triedny pôvod a tak ďalej. Samozrejme, že od týchto čias e, prebehala veľa vody, ale myslíme si, že sme spravili veľmi veľa. Ale do dnešného dňa v 27 členských štátoch EÚ menej ako jedna štvrtina ministrov, respektíve členov parlamentu sú ženy. A ako to je so ženami v európskych inštitúciách? Toto je 30 výročie e, priamých volieb do Európskeho parlamentu, ale len jedna tretina členiek e, Európskeho parlamentu sú ženy. Doteraz sme mali len dvoch dve predsedničky Európskeho parlamentu a zatiaľ sme ešte nikdy nemali ženu ako predsedničku Európskej komisie. Súčasná komisia predstavuje rekord, pokiaľ ide o zastúpenie žien, ale je nás tam 10 z 27, takže môžeme hovoriť o reprezentatívnej demokracii v Európe, keď jedna polovica obyvateľstva je veľmi vážne nedostatočne zastúpená. Neargumentujem nejakými romantickými predstavami tým, že by ženy boli lepšími e, ľuďmi, lepšími e, tými, ktorí rozhodujú, ale vždy, keď e, ženy sedia a rozhodujú o istých politikách, samotná agenda e, je agenda, ktor, o ktorej rozhodujú ženy. A samozrejme, že tieto problémy by sme mohli riešiť v Európe e, ďaleko rýchlejšie, s väčšou energiou, keby sme mali rovnaký počet žien a mužov v európskych legislatívnych pri európskych legislatívnych stoloch a stoloch, kde sa robia isté rozhodnutia politické. Európske politické strany musia zvýšiť e, počet kandidátiek e, do volieb. A takisto by som chcela vidieť rovnaký počet mužov a žien, pokiaľ ide o e, zoznamy kandidátov v každej krajine. Samozrejme, že je pravdou, že tá situácia je odlišná od krajiny ku krajine, pokiaľ ide o kultúrne, historické záležitosti a tak ďalej. Ale aj keď legislatíva nezabezpečuje isté kvóty, politický tlak na európske a národné politické strany by mohol priniesť nejaké výsledky. Nie, samozrejme, že nie, že by sme nám chýbali dobre kandidátky ženy, ale realita a historické skúsenosti v našich členských štátoch sú také, že muži majú tendenciu si vyberať mužov. Takisto by sme mali podporovať ženy v tom, aby hlasovali a aby skutočne posilňovali túto rovnováhu e, rodovú v Európskom parlamente. A presne to robí Výbor pre práva žien. <clears throat> Ide vlastne o to, že presadzujeme demokraciu 50 k 50. Je to veľmi dôležitá kampaň, ktorú podporuje Simon Vell, Mary Robinson, Ursula Plastník, e, Ibiana Edor, mnohí z mojich kolegov, komisárov. A mnohí sa už pod to podpísali. A samozrejme, že vy ich môžete takisto sa k ním pridať a aktívne toto podporovať. Takže ženy, kolegyne, nie je to len na európskych inštitúciách, aby vlastne nejakým spôsobom prehubovali povedomie a robili kampaň v nadväznosti na rodovú paritu, ale takisto je veľmi dôležité toto robiť v národných e, parlamentoch a v rôznych iných organizáciách. Samozrejme, že je veľmi dôležité, aby občanov sme podporovali v tom, aby využívali svoj hlas, aby sa stavali za rodovú paritu, pokiaľ ide o budúcnosť. Ak samozrejme dúfame, že bude e, nová zmluva ratifikovaná. Každý z nás môže nejakým spôsobom prispieť k tomuto a môže vysvetľovať isté veci, pokiaľ ide o ženy a mužov a argumentovať tým, že ženské hlasy sa musia takisto brať do úvahy v Európe. Dnes komisia eh, zahajuje interaktívnu diskusiu na našej európskej webovej stránke. Toto je diskusia, ktorá pobeží až do 25. marca a dúfam, že mnohí z vás sa tejto diskusie um, zúčastnia a že táto diskusia sa dostane aj do ulic Európy. Vážená pani predsedajúca, vážený pán predseda, dnes sa samozrejme zameriavame na Európu, ale práva žien s tými sa stretávame všade. 7. a 8. marca sa budem zúčastňovať medzinárodného kolokvia o posilňovaní roli žien, ktoré e, pre, e, pre, pre ktorú, Dovolte, aby som teraz citovala Ellen Johnson, sorry, ktorá je jednou z, z e, spolu uh, organizátorov. Viac ako jedna polovica uh, ľudí sú ženy, ale príliš dlho ženské hlasy, ženské záujmy, priority a potreby bolo niečo, o čom sme nechceli počuť. Neviedli sme ich k tomu, aby viedli, keďže ženy sú patria k tým najmenej silným uh, spomedzi občanov, je potrebné naozaj využívať ľudské a uh, finančné zdroje aby sme posilnili ich hlas. Teraz prišiel čas konať. A tieto voľby by sme mali naozaj využiť na to, aby sme zvýšili skutočnú rovnosť v európskej demokracii. Ďakujem vám veľmi pekne za to, že ste sem dnes prišli a za to, že ste si ma vypočuli. Merci beaucoup, madame la vice-présidente. Uh, teraz uh, požiadam o slovo uh, pána komisára pána Vladimíra Špidlu, komisára, ktorý e, má vo svojom portfóliu zamestnanosť, sociálne veci a rovnosť príležitostí. Nech sa páči, pán komisár, máte slovo. Vážená paní předsedající, dámy a pánové, jsem potěšen, že zde mohu být s vámi a oslavit Mezinárodní den žen Nejprve bych rád poděkoval na na tuto, za pozvání na tuto akci. Chtěl bych říci, nakolik si... Chcel by som povedať, eh, do akej miery si cením túto príležitosť, pretože mi to dáva naozaj príležitosť k dialogu s vami, s poslancami Európskeho parlamentu a s poslancami národných parlamentov. Vďaka týmto dialogom sa spolupráca medzi jednotlivými členskými štátmi a Európskou úniou môže stať účinnejšou a vďaka takémuto dialogu môžeme nájsť účinnejšie cesty, ako dosiahnuť skutočnú rovnosť mužov a žien. Rovnosť žien a mužov je základnou hodnotou Európskej únie. Naše vyspelé spoločnosti sme založili na rovnosti medzi všetkými ľuďmi. Dámy a páni, je to jednoducho hodnota ako taká a nie je to hodnota instrumentálna. To znamená, nepochybne je výhodné zo všetkých hľadísk, ak sú zapojení muži a ženy rovnomerným spôsobom v spoločnosti vyváženie, ale aj napriek tomu, aj keby tomu tak nebolo, hodnota rovnosti ako taká bude existovať a budeme sa o ňu vždy snažiť. Čiže je to hodnota etická, a je to výhodné aj z inštrumentálneho hľadiska. Za zakotvenie tejto zásady v samotných základoch únie vďačíme hlavne z väčšej časti podpore vlád členských štátov a hlavne podpore národných parlamentov. Európska únia posilnila uplatňovanie tejto zásady v každodennom živote našich spoluobčanov. Podarilo sa nám to hlavne vďaka veľmi silným právnym predpisom spoločenstva práve tak sme sa zaviazali aj k tomu, že všetky politiky vo všetkých oblastiach únie budú zohľadňovať otázku rovnosti žien a mužov. Začlenenie rodového hľadiska do politiky spoločenstva je hlavným prvkom činnosti na úrovni spoločenstva. Nikto nemôže poprieť, že by postavenie žien bolo vyrovnanejšie ako v minulosti. Môžem to prirodzene doložiť istými faktami. V posledných rokoch sa zvýšila miera zamestnanosti žien a v roku 2007 prekročila 58 To znamená, že sa blíži k lisabonskému cieľu 60 ktorý sme si stanovili v Európskej stratégii zamestnanosti. Toto je ale problematika, ktorú budeme musieť aj naďalej sledovať, pretože súčasná hospodárska kríza môže túto situáciu zhoršiť. Chcel by som celkom jasne povedať, že európska politika využije všetky prostriedky na to, aby sa ženy nestali premenou pomocou, ktorej sa snažíme riešiť túto krízu. Miera vzdelanosti žien v súčasnej dobe je významne vyššia, ako tomu bolo kedykoľvek predtým. 60 absolventov vysokých škôl sú práve ženy v Európskej únii. Ale každopádne sa nemôžeme uspokojiť s úspechmi, ktoré sme zatiaľ dosiahli. Z celkového hľadiska sú ženy oproti mužom stále znevýhodnené. Uveďme si pre ilustráciu dva príklady. O jednom som už hovoril. Rozdiely v odmeňovaní medzi odmenami e, mužov a žien sa pohybujú okolo 17 Preto sme zahájili novú európsku kampaň na zvyšovanie povedomia v nadväznosti na tento problém. Počítam s vašou podporou, pretože by sme chceli v tejto oblasti dosiahnuť istý pokrok. Prístup žien k vedúcim postom. To je téma v nadväznosti na diskusiu tejto dnešnej akcie. Nemusím vám, hádam, pripomínať, že priemerný podiel žien v národných parlamentoch členských štátov predstavuje približne 20 a vo vládach situácia nie je o nič lepšia. V Európskom parlamente je podiel žien vyšší, predstavuje 31 čiže vyšší ako v vnútroštátnych parlamentoch, ale počet žien sa od roku 1999, od posledných volieb, ktoré sa, teda od volieb, ktoré sa vtedy konali, sa nezvyšuje. To znamená, že teraz práve v roku 2009 máme možnosť e, situáciu zmeniť. Každé voľby sú príležitosťou a myslím si, že by bolo nesprávne, aby sme si túto novú príležitosť v roku 2009 nechali len tak pretiec pomedzi prsty. V súkromnom sektore je podiel žien v správnych radách veľkých európskych podnikov iba 11 Podľa môjho názoru ide o nedostatok riadnej správy a ide o plýtvanie nadaním. Pozoruhodné je, že situácia v Európe nie je lepšia ako napríklad situácia v Turecku, v jednej z kandidátskych zemí. To znamená, že <clears throat> skutočne tu sú naše výsledky veľmi slabé. Napríklad pokiaľ ide o Norsko, kde v súčasnej dobe predstavuje podiel žien v správnych radách veľkých podnikov, ktoré sú kotované na burze, viac ako 40 Môžeme si veľmi ľahko ukázať, ako rýchle môžu situáciu zmeniť právne predpisy v prospech rovnosti. Zohľadom na tieto fakta komisia pokračuje v svojom záväzku presadzovať rovnosť mužov a žien na všetkých úrovniach. Súčasná Vnútroštátne hospodárske súvislosti si vyžadujú plnenie tohto záväzku dôraznejšie ako kedykoľvek v minulosti. V rýchlosti by som chcel pripomenúť niekoľko krokov, ktoré nedávno <clears throat> sme podnikli v rámci nášho plánu pre dosiahnutie rovného postavenia žien a mužov. Vďaka našej databáze údajov týkajúcej sa žien a mužov vo vedúcich postaveniach Komisia práve zverejnila novú správu odborníkov, ktorá je v sále k dispozícii a analizuje situáciu v oblasti politik a v, oblast, a v ostatných oblastiach. Správa poukazuje, že na kľúčových e, pozíciách e, sú ženy zastúpené veľmi málo a že malé strany musia vyvinúť veľmi veľké úsilie a že politické strany musia vyvinúť veľké úsilie. Spôsob, rozdeľování moci medzi ženy a muže sa musí rovnež... Spôsob rozdeľovania e, práce medzi žien a mužov sa aj v súkromnom sektore musí zmeniť. Dámy a páni, bez rozumného rozdelenia moci medzi rukami mužov a žien nemôžeme počítať s tým, že by sme dosiahli skutočnú rovnosť príležitosti. Som presvedčený o tom, že vyrovnanejšie zastúpenie žien a mužov na vedúcich miestach je predpokladom účinnej a zodpovednej demokracie a ešte navyše aj prosperity našich hospodárství. Stále vyšší počet štúdií poukazuje na to, že existuje pozitívny vzťah medzi účasťou žien na riadení podnikov a ich výkonom. S ohľadom na stále neuspokojivú situáciu žien v rozhodujúcich eh, postaveniach Minulý rok sme vytvorili novú európsku sieť. Toto je sieť, ktorá združuje existujúce európske siete, ktoré sú aktívne v oblasti e, rovnosti príležitostí mužov a žien a myslím si, že takto zvýšime synergiu a naše akcie budú účinnejšie. Rok 2009 je veľmi dôležitým rokom nielen pre európsku politiku, aj pre ženy voľby do Európskeho parlamentu, vymenovanie novej Európskej komisie a obsadenie niekoľkých najdôležitejších miest v rôznych orgánoch spoločenstva pre členské štáty a pre všetkých, ktorých úlohou je navrhovať, voliť alebo vymenovávať uh, ľudí do týchto uh, funkcií, je, toto predstavuje ideálnu možnosť pokiaľ ide o e, presadzovanie zastúpenia žien a možnosť navrhovať e, na kľúčové pozície ženy. Už sme to povedali celkom jasne, je dostatok kandidátov, ale naše systémy im neotvárajú rovnakú cestu k tomu, aby, si, aby mohli uplatňovať svoj talent a schopnosti. Politické strany a parlamenty zohrávajú v podpore žien zásadnú rolu aby bolo možné zvoliť ženy, je potrebné, aby na zoznamoch politických strán bolo zapísané dostatočné množstvo žien ako kandidátiek, ale toto samo o sebe nestačí. Ženy sa musia zapísať na tieto zoznamy na miesta, kde, z ktorých môžu byť na vedúcu pozíciu zvolené. Po, pokiaľ ide o zastúpenie žien v politike a zlepšenie tohto zastúpenia, národné parlamenty takisto môžu spraviť veľmi veľa pretože musia sa zrevidovať volebné systémy, ktoré môžu znevýhodňovať ženy. A takisto zaviesť isté politické opatrenia. Napríklad, e, aby nefungovali také zákony, ktoré by vlastne potierali zastúpenie žien. Boli by sme radi, keby voľby v roku 2009 naozaj zlepšili situáciu v zastúpení e, žien a mužov. A práve preto je dôležité, aby na voliteľných miestach, na zoznamoch politických strán bolo uvedených viac ženských kandidátiek, ako tomu bolo doteraz. Dámy a páni, dovolte mi, aby som ešte do, raz potvrdil záväzok komisie a môj osobný záväzok presadzovať rovnomerné zastup- rozdelenie moci medzi ženami a mužami. O naplnenie tohto záväzku sa budeme snažiť eh, v súlade s našim plánom o pokiaľ ide o e, dosiahnutie rovnakého postavenia žien a mužov. Dúfam, že nepremárnime túto príležitosť v roku 2009, ktorá by mohla prispieť e, k zastúpeniu a zlepšeniu zastúpenia žien a mužov na dôležitých postoch. Národné parlamenty a Európsky parlament v tomto môžu zohrávať patričnú úlohu. Prijal by som si, aby sme spoločne pokračovali v tomto úsilí. Ďakujem vám za pozornosť. Ďakujem veľmi pekne, pán e, minister, za váš e, príspevok k e, oslave dnešného dňa. Chcem medzi nami srdečne privítať zástupcu predsedajúcej krajiny Českej republiky, a to pána ministra pre ľudské práva a národné minority, pána Michaela Kocába, ktorý sa k nám teraz prihovorí a ja mu dávam slovo. Nech sa páči, pán minister. Takže vážená pani predsedkynie, vážená pani... Vážená pani predsednička, vážená pani komisárka, vážený pán komisár, vážené dámy a páni, dovolte mi povedať tiež niekoľko slov problematike, ktorá je v dobe blížicich sa volieb Európskeho parlamentu vysoko aktuálna. V niektorých bodoch budem v podstate opakovať eh, aspekty, ktoré mal pán komisár Špidla. Obidva prejavy vznikli <laughs> nezávisle na sebe a môžete si vlastne overiť, že ten náhľad na túto situáciu, na túto záležitosť je veľmi podobný. Ne, dlho budeme oslavovať Medzinárodný deň žien. Ako viete, podstatne to bola myšlienka vybojovať volebné právo pre ženy. Bola to určite trnistá cesta, aby mali ženy rovnaké právo ako muži, právo voliť. Ženy si toto právo skutočne vydobili a ako to vyzerá s ich možnosťou byť zvolené. Aj napriek oficiálnej existencie rovnakých práv žien a mužov, rovnakých šancí, exist, e, zostáva politická činnosť a rozhodujúci orgány väčšinou v domene mužov. Muži rozhodujú o politických pro, e, prioritách a politická kultúra zostáva a sa stále orientuje na mužov že nám e, vlastne sa neumožňuje vstup do politického života. Hlavnej, hlavnou prekážkou e, rovnosti šancí sú predsudky a konzervatívne názory na úlohu žien a mužov v spoločnosti. Ešte stále e, sa prezentujú názory, že žena patrí do domácnosti, respektíve do kuchyne k deťom, má vytvárať zázemie pre rodinu a muž má zarábať peniaze, aby rodinu uživil. Ďalej sú to tiež bariéry, ktoré ešte stále existujú pri vstupe do politiky a pri práci politických strán a okrem toho majú ženy dve bremena, ktorým zväzujú ruky, to je pracovný proces a starostlivosť o domácnosť. Medzi inštitucionálne bariéry vstupu žien do politiky, eh, k týmto patrí predovšetkým prestupnosť volebného systému a spôsob výberu kandidátov a kandidátok v politických stranách, voľby do väčšiny zastupiteľských orgánov, prebiehajú na základe kandidátskych listín politických strán a obyvateľstvo má tak dopredu obmedzenú možnosť výberu kandidátok a kandidátov. Výber osôb na kandidátske listiny, ktorý prebieha v rámci politických strán, je najdôležitejším nástrojom na ovplyvnenie podielu žien a ich účasti na politike. Ženy eh, patria do, majú vysokú percentuálne zastúpenie v rámci obyvateľstva Európskej únie, ale toto sa neodráža ani v podnikateľskej eh, sfére, ani v dôležitých inštitú- rozhodujúcich inštitúciách. Ženy nie sú vo vedúcich funkciách zastúpené adekvátne. Dovolte mi uviesť niekoľko štatistických údajov, údajov, o ktorých pán komisár Špidla hovoril. Eh, v Európskom parlamente je zastúpených 31% eh, žien, 31% žien, 30% v Európskej komisii, priemerná úroveň národných parlamentov je 24 žien. Pokiaľ ženy nedosiahnu rovnosť v oblasti rozhodovania, budú, um, budem bránené vo výkone častých eh, občianských práv eh, členské štáty Európskej únie sa častokrát zavezovali k presadzovaniu rodovej rovnosti na celosvetovej úrovni. Hovoríme o pekinskej akčnej platforme a dohovor o odstránení všetkých fóriem diskriminácií žien. Ženy majú záujem o politiku a oproti tomu názoru, že tomu tak nie je, hovorí nielen ich vysoká miera angažovanosti na miestnej a regionálnej úrovni a v nevládnych organizáciách, ale aj vysoká úroveň vzdelania, ktoré dosahujú. Dokazujú to aj dosiahnuté úspechy v komunálnej, regionálnej politike, kedy vo svojej obci, v meste alebo v regióne ovplyvňujú súčasné a budúce dianie, ktoré sa intenzívne dotýka každodenného života. Postavenie žien v politike, vo vrcholovej politike, predovšetkým na parlamentnej úrovni sa síce veľmi pomaly, ale predsa len zlepšuje. Za najefektívnejšiu stratégiu rodovej rovnosti sa považujú neformálne interné mechanizmy, ktoré zavádzajú politické strany pri výbere kandidátov a kandidátok a pri zostavovaní kandidátskych zoznamov. Táto stratégia kompenzuje prekážky, ktoré, ktorým ženy musia čeliť pri vstupe do politiky a pri zostávaní kandidátnych zoznamov, volebných zoznamov. Ehm, je potrebné zvýšiť a zintenzívniť e, zastúpenie e, v rámci rodovej rovnosti, ale obohatiť e, prístup obohatenie prístupu, je to iný uhol pohľadu. Tu otvára, by sme mali otvoriť že nám dvere do politiky, kde by mohli uplatniť svoje skúsenosti a podielať sa na tvorbe spoločenského života. Je to spojené so slobodnou voľbou kandidátov o zostavenie E, volebných zoznamov, o tomto rozhodujú politické strany a pokiaľ na nich nebudú, nebudú mať šancu byť zvolené. Ja si myslím, že e, otázka kvót je veľmi dôležitá a veľmi diskutovaná záležitosť, ktorá má veľa odporcov, ale aj veľa zástancov bez eh, dočasného zavedenia vyrovneného zastúpenia žien na kandidátskych zoznamom ako prechodné opatrenia, dosiahnutie navýšenia zastúpenia žien v politike, bude eh, nízke zastúpenie žien v politike trvať ešte niekoľko desiatok rokov. Nie je však možné riešiť problém nízkeho zastúpenia len, riešiť len pomocou e, kvót politicky e, vzdelávací systém, nevládne organizácie, odbory. Títo všetci musia e, prevziať svoj podiel zodpovednosti a v rámci svojich organizácií presadzovať účasť žien. A to je dlhodobá záležitosť, ktorá si vyžaduje zmenu, myšlení, e, zmenu myslenia pardon, ľudí, spoločnosti a prekonávanie rodových stereotypov. Krajiny, ktoré majú výraznejšie zastúpenie žien politika vo e, verejnej sfére, toho dosiahli viac, predovšetkým čo sa týka aktivity presadzovania, presadzovaní e, ženských platformiem pri rokovaniach parlamentu, regionálnych, lokálnych e, e, úrovni, takisto politického mechanizmu, ktorý sa venuje v politických stranách vyberaniu kandidátok a kandidátov na volebné zoznamy. Samozrejme, rovnaká príležitosť pre ženy a mužov, túto, musíme, túto šancu musíme si jednoducho zobrať a riadne ju vysvetliť problémom je ako politické strany a hnutia motivovať, aby týmto spôsobom postupovali. Najúčinnejším spôsobom by, bola, by bol dopyt po eh, vyššom zastúpení žien v politike zo strany verejného názoru. Pokiaľ by si verejnosť e, žiadala vyššie zastúpenie vol, e, a voliči teda si, by si žiadali vyššie zastúpenie žien, tým by sa lepšie odstraňovali rodové stereotypy a pozitívne by sa zmenilo zastúpenie žien aj v rámci názoru e, mienky. E, druhý 2. marca v roku 2000 sme hovorili o uznesenie, ktoré by zmenilo za, e, zastúpenie žien v politiky a podporilo, navýš- podporilo navýšenie e, rodovej rovnosti na najmenej 40 Ja by som si želal, aby táto 40-percentná hranica bola dosiahnutá aj pri nasledujúcich voľbách do Európskeho parlamentu. E, je, bolo by to dôstojný príklad pre mnohé národné parlamenty. Záverom mi dovolte, aby som všetkým ženám poďakoval za ich každodennú obetavú prácu a po Prijal im všetko najlepšie k Medzinárodnému dňu žien. Ďakujem vám za pozornosť. Ďakujem pekne, úprimná vďaka, pán minister, pán predseda Európskej rady. E, ďakujem všetkým našim oficiálnym hostom z európskych inštitúcií a teraz pred pomyselnou druhou časťou e, nášho programu dám slovo vám, dám slovo zástupcom e, národných parlamentov, prípadne organizácií, ktoré e, ste prišli, ktorí ste prijali pozvanie na túto našu slávnosť. v úvode chcem povedať, že na chvíľočku sa stanete poslancami Európskeho parlamentu, pretože začnú pre vás platiť, alebo mali by pre vás platiť rovnaké procedúry ako v Európskom parlamente. V písomných materiáloch sme vás požiadali, aby vaše príspevky netrvali dlhšie ako dve minúty a aby ste mali takú určitú predstavu o tom, ako dlho hovoríte, tak bude pustená aj časomiera, aby sme dali možnosť a príležitosť za toto dobedie sa vyjadriť čo najviac účastníkom tejto našej konferencie. Najskôr dám, dám slovo pani Atine Korka Konsta z Grécka. Nech sa páči. Ďakujem. Ďakujem, pani predsednička, vážené dámy a páni, vážené kolegyne a kolegovia. Som veľmi poctená, že sa môžem zúčastniť dnešného zasadnutia v rámci eurovolieb. Je to veľmi dôležité, e, dôležitá udalosť a poukazuje to na to, že aj vôľa európskych občanov je dôležitá. Je dôležité, aby bol ovplyvnený život všetkých. Takisto sa musíme zaoberať touto otázkou. Všetci napokon chceme Európu e, s rovnakými príležitosťami, so zrovnoprávnenosťou pre mužov a ženy a je veľmi dôležité, že sa uskutočnilo toto rokovanie pri príležitosti Medzinárodného dňa žien ktorý je 8. marec, pretože ženy, ktoré dnes e, sú pracovne aktívne, musia vykonávať rôzne úlohy a nachádzajú sa vo veľmi ťažkom svete. Neustále čelia a musia bojovať za udržiavanie svojich práv. Zástupcovia otázok ľudských práv a otázok týkajúcich sa mládeže v Európskom parlamente, teda ja ako táto osoba by som chcela položiť niekoľko otázok. Napriek skutočnosti, že boli zavedené kvóty, e, volebná účasť e, v komunálnych voľbách, e, v národných orgánoch, v národných rozhodovacích orgánoch a tak ďalej. Napriek tomu všetkému, napriek príslušnej legislatíve, najdôležitejšie je to, aby sa posilnila dôvera, teda aby ženy mali dôveru voči vlastným kandidátkam, e, ktoré v podstate majú hájiť naše práva. Ja si myslím, že väčšina žien, e, ktoré sa e, zúčastňujú alebo ktoré sa podielajú na európskych voľbách a sú kandidátky, majú šance a je dôležité, aby sa zasadzovali aj za všeobecné témy, ktoré sa týkajú všetkých občanov. Myslím, že toto je veľmi dôležité Veľmi dôležité sú základné práva, ako samozrejme aj základný princíp. Pani Raboglo, moja kolegyňa, sa takisto vyjadrí trochu neskôr. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne, pani Kolka Kosta. Teraz dám slovo pani Cimerman. Dám slovo pani Cimerman, prezidentke, predsedníčke delegácie pre práva žien francúzského parlamentu. Nech sa páči. Euh, euh, euh, veľmi pekne vám ďakujem, pani predsedajúca, a veľmi pekne vám ďakujem za to, že ste zorganizovali uh, toto podujatie naozaj prichádza v predvečer európskych parlamentných volieb a toto je veľmi dôležitý bod nielen pre Francúzsko, ale pre všetky členské krajiny Európskej únie. Prečo tomu tak je? Je to veľmi jednoduché, pretože pre som presvedčená, že vo Francúzsku ako v mnohých iných krajinách práve vďaka Európe sa politiky v jednotlivých oblastiach, ktoré sú v prospech žien presadzovali, to je to, po čom sme túžili a práve z toho dôvodu vlastne sme mohli posunúť túto otázku o niečo ďalej. Celé roky sme hlasovali za isté nové zákony e, za to, aby sme vlastne potom e, v národnej legislatíve patričné smernice takisto museli presadzovať. A práve za toto ďakujeme Európe. Vďaka legislatíve vo Francúzsku na politickej úrovni sme dosiahli pokrok a len vďaka tomu, <clears throat> pokiaľ ide o zoznamy kandidátov do európskych eh, parlamentných volieb, je tam veľmi jasné zastúpenie žien a mužov a chceme zabezpečiť, aby to boli aj muži, aj ženy, ktorí budú hlasovať hovoríme o 45-46 žien, ktoré zastupujú Francúzsko, ktoré zastupujú Francúzsko v Európskom parlamente. Takisto by som sa chcela poďakovať a pogratulovať pánovi Špidlovi, pretože vďaka Európskej komisii máme dnes cestnú mapu, cestnú mapu, ktorá sa snaží dosahovať isté ciele na politickej ako aj na profesionálnej úrovni. A práve včera delegácia žien zo Senátu Národného zhromaždenia eh, vo Francúzsku. Eh, bolo to asi 300-350 mužov až žien, ktoré sa snažia naozaj eh, presadzovať a skutočne potvrdzovať to, že je potrebné mať patričné proporčné zastúpenie mužov a žien v parlamentoch. Ďakujem veľmi pekne. Ako ďalšou, e, ďalšia vystúpi e, pani Jacqueline Panis, prvá podpredsednička e, delegácie pre práva žien francúzského senátu. Nech sa páči, máte slovo. Je vous en prie. Oui, merci Madame la Présidente de me donner la parole. Je voudrais dire... Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca, za to, že ste mi uh, udelili slovo. Uh, s veľkou radosťou eh, vám môžem oznámiť, že delegácia z francúzského senátu, ktorá zodpovedá za práva žien, je tu dnes s vami a zúčastňuje sa tohto podujatia. Celkom určite budeme musieť naozaj posilňovať povedomie, zvyšovať povedomie a informácie pred eh, európskymi parlamentnými voľbami a snažiť sa o to, aby sme presadzovali práva žien. Takže budeme musieť naozaj zabezpečiť, aby práva žien pri voľbách a vlastne rodová rovnosť boli naozaj podporované. V súčasnosti máme 27 žien, ktoré boli zvolené do Senátu francúzského. Je to vlastne výsledok septembrových volieb. A vy ste povedali, že je tu teraz 31 žien a chceli by ste to zvýšiť na 40 Celkom určite budeme musieť zabezpečiť, že v budúcich voľbách naozaj sa tieto číselné údaje zlepšia, pokiaľ ide o Európsky parlament. Tak ako Marižo pra- Zimmerman práve povedala, legislatíva <clears throat> naozaj existuje v našich krajinách a potrebné je uplatňovať túto legislatívu. Musíme samozrejme toho ešte urobiť veľmi veľa, ale sme veľmi hrdie na to, že pracujeme na tejto otázke a že budeme vidieť výsledky, ktoré budú hovoriť v prospech žien a že budeme ďaleko úspešnejšie pri ďalších voľbách. Ďakujem. Merci, madame, madame Panis, madame la vice-présidente. Um, ako ďalšia vystupí pani Inconstante, ktorá zastupuje eh, talianský senát. Nech sa prejde. Sí, grazie. Brevemente, eh, io... Veľmi pekne ďakujem. Budem eh, hovoriť veľmi stručne. Celkom zjavne som za diskusiu o kvótach. Nielen z toho dôvodu, že to objektívne objektívne dosahujeme veľmi veľký pokrok v istých krajinách. Veľmi veľa vecí e, sme naozaj už dosiahli. A som presvedčená, tak ako to povedala e, zástupňa francúzského parlamentu, že toto veľmi pomáha. Ale myslím si, že budeme musieť to spraviť ešte ďaleko viac. Obávam sa, že súčasťou tejto ekonomickej a finančnej krízy, ktorú prechádzame teraz v Európe, bude to, že za to budú platiť e, značnú cenu práve ženy. A myslím si, že táto otázka reprezentatívnosti je niečo, s čím sa budeme musieť zaoberať práve v súčasnosti, v tejto kríze. Myslím si, že naozaj asi by sme sa mohlo stať to, že sa budú robiť isté kroky dozadu v nadväznosti na ekonomické a sociálne podmienky, v nadväznosti na zastúpenie žien a tak ďalej. Preto by som chcela požiadať, aby Európske inštitúcie monitorovali túto situáciu veľmi pozorne a aby veľmi tvrdo zastávali naše záujmy. Samozrejme, že je pravdou, že môžeme všetci niečo urobiť, ale máme samozrejme rôznu úroveň právomoci. Nemôžeme podceňovať túto otázku. Ženy sú občanmi a sú tými najbezmocnejšími občanmi. A práve preto v európskych zmluvách, v charte e, základných práv, v rôznych dokumentoch sa žiadajú štáty o to, aby prijali isté opatrenia, ktorými budú vlastne vyrovnávať isté nevýhody, e, ktorými trpia ženy. Toto nemôžeme ignorovať. Taliansko je práve jednou z tých krajín, kde ženy sú skutočne nedostatočne zastúpené. A tie krajiny, ktoré prijali legislatívu, napríklad Francúzsko, Belgicko, tie hada môžu byť príkladom toho, že naozaj e, boj prebieha a že sa budeme musieť angažovať ďaleko tvrdšie za to, aby sme dosiahli tento cieľ. A môžeme využívať samozrejme organizácie Európskej únie, ktoré nám v tomto môžu pomôcť a za to, že nám pomáhajú e, v tejto veci. Veľmi pekne ďakujem. Veľmi pekne vám ďakujem, hovorí pani predsedajúca. Ďalšou e, e, rečničkou bude pani Beatrice Lorenzin, ktorá zastupuje dolnú snemovňu Talianského parlamentu. Nech sa páči, pani Lorenzin. Buongiorno presidente, buongiorno colleghe, mi associo anch'io. Dobré ráno, pani predsedajúca, dobré ráno vám všetkým prajem. A chcela by som sa poďakovať Európskej komisii za všetku tú prácu, ktorú vykonali za nás. Pre nás a v našej krajine je táto práca veľmi dôležitá pretože naozaj vlastne venujete ústavičnú pozornosť otázke žien. Prišli sme sem, aby sme hovorili dnes o konkrétnej téme, o zastúpení žien a o zvyšovaní um, zastúpenia na národnej a európskej úrovni. Pokiaľ ide o naše skúsenosti z Talianska, zmena volebného systému na národnej úrovni, pokiaľ ide o náš parlament so špecifickými zoznamami kandidátov a tak ďalej, toto viedlo k zlepšeniam a k zvýšenej účasti žien. Dnes však máme európske eh, voľby pred nami, voľby do eh, Európskeho parlamentu a budeme mať proporčný volebný systém. A skutočne je pre nás veľmi ťažké dosiahnuť rovnaké zastúpenie mužov a žien Taliansku, ale samozrejme, že nie len v Taliansku. A práve z toho dôvodu si myslím, že tá práca, ktorú je potrebné urobiť a ktorú musí urobiť Európska únia v nadväznosti na zvyšovanie povedomia aj v našich parlamentoch, že je veľmi významná. Takisto e, otázka zamestnanosti žien je mimoriadne dôležitá, pretože čelíme ekonomickej kríze a pracujeme momentálne na cestnej mape, pokiaľ ide o rovnakú plácu za rovnakú prácu aby naozaj eh, bola eh, prístupnosť eh, k pracovným príležitostiam možná. Ale tak, ako povedal môj kolega, Cenu za túto krízu zaplatia ženy a mladí ľudia. Práve preto je veľmi dôležité, aby sme spolupracovali na ekonomických opatreniach a bojovali proti tejto kríze, aby sme nejakým spôsobom mohli zabezpečiť, že skutočne, keď sa zníži množstvo pracovných príležitostí, že to nebude mať dopad špecificky na ženy. Pracujeme naozaj na tejto otázke a snažíme sa trošku ochraňovať ženy aj e, v, na kultúrnej, aj politickej, sociálnej a samozrejme na tej ľudskej úrovni. Ďakujem veľmi pekne. Teraz dám slovo e, zástupkyne Cypru. Je to predsedníčka výboru pre rovnosť príležitostí medzi mužmi a ženami, e, pani Kukuma Kutra. Nech sa páči, máte slovo. E, Ďakujem. V mene môjho výboru pre zrovnoprávnenie mužov a žien e, Cyperského parlamentu by som sa chcela srdečne poďakovať za pozvánku, ako aj za zorganizovanie dnešného rokovania nerovnosť medzi mužmi a ženami naďalej existuje a vidno to v rámci celého spektra spoločenského života, v pracovnom živote, takisto čo sa týka prepravy, čo sa týka e, miest, ale aj čo sa týka účasti žien e, v rozhodujúcich orgánoch. Napríklad e, na Cypre viac ako 51% voličov sú ženy, ale napriek tomu sú ženy zastúpené v parlamente iba podielom 8% a ženy tu v parlamente vôbec nie sú zastúpené cyperskou delegáciou. Čiže je potrebné podniknúť ešte viac krokov. Ženy sa musia podielať na voľbách a v rozhodujúcich centrách, ale toto sa dá zrealizovať iba vtedy, ak príjmeme opatrenia, ak budú k dispozícii opatrenia, ktoré budú mať trvalo udržateľný dopad. Európa musí jednoducho realizovať takúto politiku na podporu žien. Účasť žien vo voľbách ako kandidátky a v, rozhodujúcich, eh, pardon, v rozhodovacích grémiách musí prebiehať aj eh, prostredníctvom všeobecnej účasti žien a všeobecných úsilí žien v politickom živote a v spoločenskom živote ako takom. Pretože predsa neexistuje ženská alebo mužská politika. Ženy, političky doteraz nereali- nerealizovali politiku, ktorá by sa vzťahovala len na ženy alebo by sa týkala len žien. Toto je takisto dôležité. Dnes je tu aj e, zastúpená pani Stuecka za práva žien. Požiadam ju, aby aj ona sa zasadzovala, aby vyvíjala nátlak vo svojej krajine, na svoju vládu, v tom zmysle, aby aj tam boli podporené úsilia, úsilia v Cypre aj v súvislosti s vyriešením eh, cyperskej otázky. Toto je dôležité pre pozíciu ženy a myslím, že teraz je na čase naozaj ukázať, že ženy sa musia zapájať do politického života. Ďakujem. Veľmi pekne, pani eh, predsednička. Eh, ďalšou reprezentantkou je reprezentantka Malty členka výboru pre e, sociálne veci pani Justine Caruana. Thank you, Madam Chairman. Ďakujem vám, pani predsedajúca. Pokiaľ ide o, o prijatie e, toho, že je potrebné zastúpenie žien, to už sa dnes stalo niečo, e, s čím verejnosť súhlasí. Ale nebolo tomu tak, takže bohužiaľ do dnes v podstate nemáme e, malskú členku Európskeho parlamentu, takže je naozaj prišiel čas na to, aby sme diskutovali o kvótach a aby bolo vyššie zastúpenie žien v Európskom parlamente. Nemôžeme sa spoliehať len na pozitívnu diskrimináciu, pretože môžeme skončiť vlastne v takej situácii, e, že vlastne to pôjde na úkor kvality. A parlament by naozaj mal umožňovať e, ženám Um, možnosť pracovať v politike, pretože uh, ide o uh, to, že vlastne uh, predstavujú veľký príspevok k celej spoločnosti, nie len na národnej, ale aj na, vnú, na celoeurópskej úrovni. A samozrejme, že sa snažíme prekonať isté priepasti, ktoré existujú v nadväznosti na uh, rovnosť eh, pohlaví v mnohých oblastiach, pretože ešte stále sa stretávame s množstvom nespravedlnosti, rovnaké práva, pokiaľ ide o prácu a plácu, boj proti diskriminácii a chudobe <clears throat> a eh, domácemu násiliu. Takisto musíme zabezpečovať rovnaké príležitosti, pokiaľ ide o zamestnanosť a možnosť vzdelávania sa. Ale samozrejme, že E, že nám sa dnes, dodnes ešte stále uh, upierajú tieto práva. Malteské ženy musia bojovať každodenne a preto je potrebné ich podporovať, uh, pokiaľ ide o akékoľvek formy diskriminácie. V predvečer uh, volieb do Európskeho parlamentu uh, ženy Malty očakávajú, že naozaj príde k zmenám v ich živote. A pokiaľ sa nám naozaj nepodarí splniť tieto očakávanie, nemôžeme očakávať, že by sa ženy cítili dostatočne eh, dôvernými, že by mali dostatočnú dôveru, pretože samozrejme, keď je človek politikou, eh, vyžaduje si to množstvo odhodlania, množstvo odvahy a tak ďalej. To znamená, že v, naozaj budeme prijať úspech ženám eh, v týchto voľbách do Európskeho parlamentu v celej Európskej únie a budeme dúfať, že viac žien bude voliť ženy. A okrem toho by som vám chcela pogratulovať Medzinárodnému dňu žien. Ďakujem vám za pozornosť. Ďakujem pani poslankyňa. A teraz je pre mňa osobitným potešením, že môžem dať slovo zástupkyni slovenského parlamentu, pani Magde Vášáriovej. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička Dovolte, aby som v mene delegácie žien e, Slovenskej kresťansko-demokratickej strany, demokratickej strany, e, pozdravila toto zasadanie. Sme tu na, vlastne aj kvôli tomuto zasadaniu, aby sme sa ho zúčastnili. my nemôžeme byť na Slovensku spokojné so zastúpením žien. Nie, nejde o to, že či sa neangažujú, naše ženy sa angažujú, ale čísla hovoria o niečom inom. Uh, Ehm, očakávame, že viacej žien príde voliť ženy do Európskeho parlamentu a okrem toho mm, tie ženy, ktoré sa dnes angažujú na Slovensku, ešte stále nemajú vytvorené také podmienky legislatívne a organizačné, aby mohli spojiť bez problémov svoj profesionálny život a aktívny život političky so starostlivosťou o domácnosť. Budeme musieť ešte legislatívne mnohé veci prijať ale stojíme na Slovensku pred jednou veľkou historickou voľbou. Máme veľmi silnú prezidentskú kandidátku ženu na post prezidenta Slovenskej republiky, pani Ivetu Radičovú a má naozaj veľkú šancu zvíťaziť. Pred desiatimi rokmi som ja bola kandidátkou, ale ešte som nemala šancu, ale zdá sa dnes, že ak e, viacero žien pristúpi na to, že dá hlas žene, je možné, že naša prezidentská kandidátka zvíťazí. Toto víťazstvo pani Radičovej by mohlo znamenať aj e, novú kapitolu vo vnímaní angažovania sa žien a ich Eh, zástupnej a ich úlohy vo verejnom živote Slovenska. Takže chcem vás poprosiť, aby ste stisli eh, všetky palce a držali nám, aby po 4. apríli sme mali ženu prezidentku. Ďakujem veľmi pekne. E, ďakujem veľmi pekne pani Vášáriovej. E, teraz dám slovo pani Viviane Popovskej, ktorá e, zastupuje bývalú republiku Juhoslávia Macedónsko. Nech sa páči. Thank you, Madam Chair. Ďakujem vám, pani predsedajúca, dámy a páni, som Liliana Popovská z Macedónska, som predsedničkou e, výboru pre rovnaké príležitosti žien a mužov. Zastupujem za stranu <laughs> v našej v našom politickom spektre. My v Macedónsku sme mali veľmi eh, dobré skúsenosti, pokiaľ išlo o rodové kvóty. Eh, zvyšili sme 5 krát vlastne eh, počet žien od 6% do 37,1% pokiaľ ide o zastúpenie žien. Je to takmer vlastne niečo, čo sa približuje číselným údajom e, Európskeho parlamentu. To znamená, že aspoň Macedónsko v tomto slova zmysle sa približuje Európskemu parlamentu. Samozrejme, že e, musíme e, bojovať. Máme veľmi veľa sietí, ktoré obhajujú práva žien. Ženy z rôznych odvetví spolupracujú a toto samozrejme prináša veľmi veľa dobrých výsledkov a ďaleko väčšiu súdržnosť, pokiaľ ide o krajinu vo všeobecnosti. Ako ženy e, samozrejme bojujeme za to, aby sme nielenže mali veľké e, počty žien, ale um, snažíme sa bojovať naozaj e, za otázky, ktoré sú dôležité pre ženy a pre celú spoločnosť Macedónska. Samozrejme, že uh, macedónska ženská lobby je súčasťou svetovej lobby. Dovolte mi, aby som vás informovala ako veľmi ctený parlament, že v Macedónsku sme zbierali viac ako tisíc podpisov e, za takúto kampaň toto sme oznámili v našom parlamente a oznámili sme to aj výboru pre práva a žien a rodovú rovnosť Európskeho parlamentu. Samozrejme, že musíme naozaj e, vytvárať nový život pre ženy a e, skutočne presadzovať tento život v realite. Ďakujem veľmi pekne. Macedónska. A ako posledná v tejto eh, časti diskusie vystúpi pani eh, Carmen Quintanilla, ktorá reprezentuje eh, parlamentné zhromaždenie Rady Európy. Je podpredsedníčkou podkomisie pre rovnaké zastúpenie mužov a žien na rozhodujúcich postoch. Nech sa páči, pani Quintanilla. Muchas gracias. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Najskôr by som chcela eh, vysloviť moje blahoželanie všetkým za to, že ste eh, boli takí iniciatívni a zorganizovali túto konferenciu, pretože to je skutočne veľmi dobrá zorganizovaná konferencia aj pre Európu a pre ženy, ktoré tu zastupujem a predovšetkým pre náš podvýbor s ohľadom na paritné zastúpenie mužov a žien v rozhodujúcich orgánoch, v rozhodujúcich remiách. Ja by som eh, chcela vám uviesť zo pár úvah, prečo je dôležité, aby sme tu dnes hovorili o ženách a o ich podieli a účasti na rozhodovaní. Je to mimoriadne dôležité, pretože ženy a my, ženy, my predstavujeme predsa polovičku obyvateľstva tejto planéty. My sme polovica s občanov, ktorí sú členmi a občanmi Európy a napriek tomu ženy nie sú zastúpené podielovo Eh, príslušne v tých orgánoch, ktoré sa podielajú na rozhodovaní. A tak toto vyzerá v celej spoločnosti. Teraz máme 170 členských štátov Rady Európy a e, tu máme 46%, e, ktorý by sme chceli dosiahnuť v zastúpení žien. A veľmi nízke zastúpenie žien máme v orgánoch, v gremiách, ktoré rozhodujú a takisto aj v tom parlamentom zhromaždení Európ- Rady Európy samotnej. O 18, 78% No dobre. Dobre, 78% za to zastúpenie potom 22% je len žien. Takže my si musíme e, povedať, že skutočne nie je reálne rovnaké zastúpenie. Až keď budú mať ženy v rozhodovacích grémiách tie, e, to percentuálne zastúpenie, ktoré im prenáleží. Potom si môžeme povedať, že naša cesta bola úspešná. My musíme konať, my musíme e, iniciovať nové opetrenia tak aby sa to aby sa tá, tieto čísla umožnili. My sme e, tu mali v, v akčnej platforme 4. celosvetovej konferencii žien v 15. roku. Tu boli uvedené, vyslané isté signály, uvedené isté opatrenia. A musím povedať, že my sme chceli plné zastúpenie žien pri e, účasti na rozhodovaní. A preto je mimoriadne dôležité, aby som ešte raz uviedla, že nedávno to parlamentné zhromaždenie Rady Európy uznalo, že politici musia znášať eh, zodpovednosť za to, ako sa poskytuje prístup žien k rozhodujúcim politickým úradom aj do rozhodovacích grémí, že ich treba podporiť. A práve z týchto dôvodov, vážené dámy a páni, pani predsednička, je to dôležité ešte raz povedať, že parlamentné zhromaždenie Rady Európy má programy a iniciatívy, ktoré chce akcentovať a ktoré chce doplniť, ktoré politici iniciujú skutočne môžeme vidieť e, značné zlepšenie, e, čo sa týka podielu žien. Politické strany e, a ženy, ktoré sa podielajú na týchto grémiách, my ich musíme skutočne podporovať. Vážené dámy a páni, boli urobené určité opatrenia, určité akcie aj v politických stranách a ja vás chcem ešte raz všetkých požiadať o to, aby ste sa podielali na spolurozhodovanie, aby sa štát, naštartovali iniciatívy na, zas, na zastúpenie na naštartovanie my máme teraz lehota od teria, lehotu od teraz, od dnešného domu do 1. júna, kedy môžu byť podané kandidátky a je úplne jasné, že zodpovednosť teda úloha všetkých nás, ktorí tu sme. My musíme byť aktívni, my všetci stojíme a zastupujeme politické grémia, my chceme do, e, sa dostať dopredu a chceme mať rovnaký prístup, rovnaké, e, rovnaký prístup ako muži e, k rozhodujúcim grémiám a k politickým grémiam. Ja chcem e, povedať, že my podporujeme, čo sa týka e, parlamentného zhromaždenia, my všetci podporujeme e, vaše snahy. Je úplne jasné, že úzka spolupráca nám napomôže dostať sa dopredu a dosiahnuť náš cieľ. A toto je jednoducho, ten, našim cieľom je zvýšiť a zlepšiť zastúpenie žien vo volených gremiách. Viac ako predtým musíme my ženy počúvať, ale musíme e, dbať na to, aby aj nás počúvali a my, e, keď chceme e, vybudovať spravodlivejší svet, kde rovnoprávnenie nebude chimerou, ale skutočnosťou, tam budeme musieť ďalej pracovať. Zástupkyni Rady Európy a teraz sa podelíme so skúsenosťami z Európskeho parlamentu a z medziinštitucionálnej spolupráce s našimi kolegyňami poslankyňami Európskeho parlamentu. Ja dám najskôr slovo pani Astrid Lulling, ktorá je eh, poslankyňou za luxemburské vojvodstvo a pani Astrid Lulling e, je v Európskom parlamente neuveriteľný tridsiaty rok. E, pani Lulling, ktorá je zároveň kvestorkou Európskeho parlamentu, je obrovským prínosom pre prácu v Európskom parlamente a ja si myslím, že vo svojom príhovore e, nám poradí, nielen ako sa dostať do Európskeho parlamentu, ale ako v ňom zotrvať čo najdlhšie. A myslím si, že to bude dobrá skúsenosť aj pre tie národné parlamenty. Nech sa páči pani Astrid Luling. Uh, Madame Luling. Pani Luling, máte slovo, nech sa páči. Eh, Ďakujem, pani predsednička. Vážené dámy a páni, e, môže, mohli ste určite e, zaznamenať, že ma pani predsednička predstavovala asi tak, že aj ďaká vysokému veku mám privilegium e, k vám dneska prehovoriť, ale musím upresniť tiež skutočnosť, že nie som člen, ktorý by bol najstarší v tomto parlamente. Najstarším poslancom je jeden talianský poslanec. A okrem toho tu máme ešte niekoľko mužov, ktorí sú starší ako ja. Ale napriek tomu ja som služobne najstaršou ženou. Alebo teda najstaršou ženskou poslankyňou v tejto inštitúcii. Ale medzi 785 poslancami som jedinou poslankyňou, ktorá sa zúčastnila zasadnutia ešte pred rokom 79. V roku 1965 som bola najmladšou poslankyňou, skutočne zďaleka najmladšou a jedinou boli tu len muži, ktorí boli o 10, 20, 30 rokov starší ako ja a medzi tým už e, tu nie sú. Ale práve preto že som v roku 1975 bola najmladšia, musím raz byť aj najstaršia. Takže e, v júni budúceho roku pôjdem do dôchodku. Ja by som vám e, však chcela e, povedať, že Anne-Marie Renker, nemecká poslankyňa, ktorú poznám od čias, kedy som patrila k medzinárodného k Medzinárodnému zväzu socialistov. Od nej som si raz vypočula, že Mila Astrid, my sa do parlamentu dostaneme len cez mŕtvoly mužov. A to bola úvaha, možno trochu vtipná, zo strany osoby, ktorá sa stala prvou predsedničkou nemeckého spolkového parlamentu a stala sa jednou z veľkých e, politických osobností v Nemecku. Na toto poznámku som sa vtedy pousmiala, ale je taká všeobecne platná, pretože ja osobne, a musím povedať, že Anne-Marie Rengen mala, mala pravdu, pretože keď som sa prvýkrát zúčastnila na legislatívnych voľbách pred 45 rokmi, tak som bola jedinou kandidátkou za našu stranu a bola som e, určitým e, alibi. Ten výslov nebol nejaký výborný. Ja som sa stala treťou náhradničkou na zozname v mojom volebnom okrsku, ale musím povedať, že v Luxembursku nie kandidujú strany tak, že by stanovovali poradie kandidátov na volebných zoznamoch. Tam e, u nás sa teda volí e, kandidát vždy podľa a postupuje podľa vôle ľudu. Sice vás samozrejme e, politické strany vás dajú na tú kandidátku, ale ľudia sa môžu rozhodnúť, či vás volia alebo nie. A ja som si s ľuďmi vždy rozumela veľmi dobrá, dokonca lepšie ako so stranami a funguje to tak dodnes, do dnešných čias. Musím však povedať, že práve vďaka úmrtia mojich mužských kolegov som sa dostala k mandátu národného poslanca v roku 1965 a bola som potom druhou ženou, ktorá bola jediná v našom parlamente a to dlhé roky. A v podstate my sme v tomto parlamentnom zhromaždení vôbec nemali dámske toalety, treba povedať. Politický mandát a politický svet je mužskou záležitosťou v roku 1965, kedy som sa stala národnou poslankyňou a členkou parlamentu. Vtedy e, sme e, boli len dve ženy a muži sa počas zasadnutí napríklad výborov, oni tam fajčili cigary a, cigarety, chodili po miestnosti, prechádzali sa. A musím povedať, že som sa v tej atmosfére necítila zle, keď som tam bola sama žena medzi samými mužmi, pretože som e, vyrastala v mojej mladosti s troma staršími bratmi a ja som bola zvyknutá s nimi stále bojovať a hádať sa s nimi. Takže keď som potom v luxemburskom parlamente bola zase sama žena v mužskej spoločnosti, tak náš veľký politik, jeden náš veľký politik nám povedal, sa ma pýtal, a strid, nebojte sa tam sama medzi tými chlapmi? A ja som povedala, pán predseda, s tým vôbec nemám žiadny problém, pretože muži na mňa nerobia e, taký veľký dojem, pretože ja som vyrastala s troma staršími bratmi. Takže Skutočne som začala veľmi bojovne svoju politickú kariéru a nič som nedostala zadarmo. Ja si myslím, že skutočne musíme vzdať hold všetkým tým, ktorí sa angažovali v tomto boji. A musím ešte povedať, že ja nie som na strane tých, ktorí sa na tejto dlhej ceste, ktorá ešte zďaleka nie je ukončená, ktorý v tejto ceste vidia len boj s, s nespravodlivosťou, pretože, vážené dámy a páni, to je to, čo si my sami vytvárame. Ja nechcem aby sme tu hovorili o boji dobra pro, so zlom. Ja si myslím, že ženy jednoducho musia zobrať svoju vlastnú zodpovednosť, svoj osud do svojich vlastných rúk, musia sa dobre rozhodnúť a musia potom ale túto rovnosť žiť a nielen stále chodiť a stiažovať sa. Samozrejme, od tých 60. rokov sa mnohé veci zmenili a viac ako 30 európskych poslancov e, tvoria ženy napríklad pre luxemburské pomery, ktoré je len o trošku väčšie ako Malta. Tu máme e, veľmi vyrovnané zastúpenie. E, sú tu traja muži a tri ženy. A dokonca v Luxemburgu máme isté obavy, že tu bude viac žien ako mužov pri posledných európskych voľbách. A toto bola trochu zvláštna situácia. Pán predseda Petering vám už povedal, aký je počet žien na vedúcich postoch tohto parlamentu a ja môžem povedať, že aj keď nás je uh, len asi tretina pardon, eh, z, v súčasnosti z tých 785 eh, poslancov mnohé z nás tú kvantitu nahrádzajú skutočnou kvalitou svojej práce a svojimi kompetenciami. Ale Samozrejme, máme aj také zástupky, ktoré sa neodlišujú od mužov. Ani svojou činnosťou. Ehm, mnoho žien sa v médiách prezentuje tiež tým, že sa nechajú fotografovať tehotné a ukazujú svoje nahé brucho. Už toto všetko sú veci, ktoré, myslím, nie sú dobré pre ženskú vec. Možno by sme nemali byť konfrontovaní a práve vo výbore pre práva žien e, takýmito prehnanými e, požiadavkami no, tak, aby boli ženy chránené zo všetkých možných strán, čím sa vlastne mnohé problémy len e, zintenzívnia. Napríklad e, zasťažuje kariérny postup a potom sa vyskytnú e, takisto určité ďalšie ťažkosti, ktoré vidíme dnes takisto aj v hospodársko-ekonomickom živote. A preto, aby sa všetko posunulo dopredu, preto je dôležité ísť tým správnym smerom a toto musia urobiť ženy. Nikto iný to za nás neurobi. Čo sa týka kvót, ja mám taký trochu odlišný názor, pretože vidím, že určitá taká povinná kvóta, tak ako existuje aj v našej strane, táto umožnila pokrok v tejto záležitosti pri zastúpení žien v politike, ale napriek tomu nie som fanaticky zameraná na uh, podporu práve tejto, tohto smerovania politiky, pretože keď vidím aj to, aké škody sa napáchajú práve tým, že na volebných eh, zoznamoch, napríklad vo Francúzsku, si niektoré strany e, sa nachádzajú teda, tak eh, si hovorím, že nie je to príliš ostré, nie je to na nevýhodu kandidátov, ktorí by boli dobrí, ale nemajú to správne pohlavie. Takže to treba tiež zvážiť a ja by som chcela, že nám poradiť práve ženám, ktorí sa politicky angažujú, aby rozhodovali rozumne. Aby sa nešpecializovali všetky na zdravotníctvo a podobné. E, investujte svoj čas aj do tých oblastí, ktoré sú doteraz domenou mužov, napríklad rozpočet, hospodárstvo a tak ďalej. Bolo mi povedané, že už mám pomaly skončiť, neviem prečo, pretože ja by som ešte nemala končiť len tým, že vám poviem, že... Nož, <laughs> že vám poviem, že žiť vo svete mužov mi nikdy nevadilo. Mne to neprekážalo práve naopak a možno by som to dokonca nemala ani povedať, ale za mojej dlhej politickej kariéry som... E, ja sa teraz nachádzam už v 16. legislatívnej perióde, volebnej perióde, od roku 64 na komunálnej úrovni a ja som nikdy nemala problém s inteligentnými mužmi v politike. Samozrejme, sú aj muži, niektorí muži, ktorí sú uh, takí mačovia, ktorí sú možno trochu menej inteligentní. Ale niekedy mám problémy so ženami, ktoré e, mi stávali do, cesty, do mojej cesty prekážky. A najväčšími nepriateľmi žien sú bohužiaľ zase ženy. Samozrejme, existujú výnimky, ale musím povedať, že to nie je politicky korektné. To si chcem tu povedať, ale napriek tomu to poviem. Ja som trvala na tom, že to poviem, pretože vy ste chceli vedieť, aké ja mám skúsenosti. Takže toto som chcela povedať a ďakujem vám za pozornosť. merci beaucoup, madame Luling. Ďakujem pekne, pani Luling. My vám, e, želám všetko dobré na, do ďalších volieb. Slovo pani Zite Gurmaji. E, pani Gurmaji je poslankyňou e, za Maďarsko v Európskom parlamente. Je podpredsedničkou výboru pre práva žien a rodovú rovnosť. A tu na tomto našom dnešnom stretnutí pani Zita Gurmaj reprezentuje neformálne medziinštitucionálne združenie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 kolegov, teda chcela by som ich po maďarsky privítať, ale na delegáci- v rámci našej delegácie máme aj muža. Samozrejme chcem srdečne pozdraviť aj jeho, chcem pozdraviť aj ženských členov, ženské členky maďarskej delegácie. Takže ešte raz všetkých vás chcem pozdraviť. Samozrejme budem pokračovať po anglicky, pretože v Európskom parlamente môžem toho povedať oveľa viac, Eh, v angličtine. Takže prejdem do angličtiny. Toto je pre mňa veľkou cťou, že tu môžem byť, pokiaľ ide o medziinstitucionálnu sieť žien. A som veľmi nadšená tým, že je s nami Margot Wallström a takisto som veľmi potešená tým, že sme začali s takouto sieťou pokiaľ ide o takúto kampaň 50-50 a veľmi som potešená tým, že väčšina komisárov podpísalo túto deklaráciu, aj pán Baros to podpísal problém tam máme s tým, že Hans e, Petering to nepodpísal. Takže ja vás e, žiadam, aby ste naozaj sa snažili presadzovať účasť žien a aby sme ďalej rozvíjali e, túto oblasť demokracie. Takže žiadam pána predsedu parlamenta Hansa Peteringa, aby to podpísal, pretože ja si myslím, že keď hovoríme o Európe, keď by si vypočujete to, čo urobil všetko pán Vladimír Špidla v nadväznosti na sociálnu rovnosť. Ako môžeme v podstate potom e, tomuto všetkému veriť, e, keď pán predseda parlamentu nesúhlasí s tým, že je potrebné zastúpenie 50 a na 50 A bohužiaľ, môj veľký priateľ tiež nesúhlasí s takýmito vecami. Samozrejme, že som za to, aby sme naozaj uh, čo najväčší, najlepší výkon vyžadovali od žien. A od žien aj od mužov. Musíme byť korektní, ženy naozaj sú menej zastúpené ako muži. A pozrite sa na e, to, čo povedala moja macedonská kolegyňa. Vďaka e, tejto task force skupine skutočne sa udialo veľmi veľa. Nič iné by vám nemohlo pomôcť pretože to, táto sieť e, žen, ženská bola naozaj veľmi plodná, veľmi účinná. Táto kvóta je samozrejme len nástrojom. Ak mi samozrejme poviete, nie, že existuje niečo iné, čo pomôže v reprezentácii žien, budem vás počúvať. Pozrite sa, koľko, aké percento žien je zastúpených v parlamente. Najviac ich majú zelení, 47%. Potom my máme o niečo viac ako 40%, podobne je to u liberálov a samozrejme že UN má len 11%, EPP len 23%. Takže takisto je veľmi dôležité, aby sme, keď robíme takúto politiku a keď sme pred európskymi parlamentnými voľbami, aby sa skutočne vlastne dokázali, že chceme niečo urobiť pre 52% obyvateľstva. Len jedna jediná strana celkom jasne v podstate e, vie, že čo sa robí. Pripravili sme manifest e, bola to diskusia, ktorá predstavovala jeden rok s obyčajnými občanmi. Pozrite sa na Margot Wallström. Naozaj musíte diskutovať s obyčajnými ľuďmi, musíte ich počúvať. A keď sme ich počúvali, naozaj som pochopila, že veľmi veľká väčšina žien, ale práve tak aj veľká väčšina mužov je presvedčená, že politike dominujú muži a toto musíme zmeniť. Ak máte jasné posolstvo pre ženy, ak máte v podstate niečo, čo im chcete povedať, tak naozaj potom môžete dokázať, že ste lepšou politickou stranou, ktorá robí, vykonáva lepší kus práce pre ženy. A práve preto som veľmi hrdá na našich uh, socialistických kamarátov a na to, čo sme dosiahli doteraz. Mimochodom, viem, že mm, ja hovorím veľmi rýchlo, že tlmočníci nie sú mnou nadšení, ale mimochodom, v Írsku sme stratili, uh, prehrali voľby v Írsku, vo Francúzsku a v Holandsku. A prečo? ženy chceli povedať niečo viac. Vy dali celkom jasný signál a práve preto my sme pripravili malú knižočku Európa ženskými očami. A vidíte, čo sa teraz deje, keď prišlo k tejto kríze. Kto vlastne túto krízu uh, nejakým spôsobom rieši. Sú to spoločnosti, na čele ktorých stoja ženy Pravdou je, že táto spoločnosť je väčšinou ovládaná mužmi, ale banky a tak ďalej, ako veľmi dobre viete, tam na, v týchto inštitúciách stoja na čele muži. A veľmi zaujímavé je, e, že pred e, voľbami do Európskeho parlamentu sledovať vlastne, čo si myslia ľudia o nás, o ženách, pretože my môžeme vlastne do procesu rozhodovania doviesť, priviesť e, tzv. pridanú hodnotu. A toto je naozaj presvedčenie, ktoré zdieľajú tak muži, ako aj ženy. A práve preto je veľmi dôležité počúvať našich kolegov. Som veľmi eh, potešená tým, že je tu náš eh, pán kolega, český minister, ale chcela by som vedieť, čo sme spravili preto, aby bolo toľko žien v Európskom parlamentu. Máme tri ženy v Maďarskej socialistickej strane, pretože ja som mojej strane slúbila, že toto je jediná šanca v podstate ako vyhrať, ak budeme mať ženy na našich zoznamoch. Čo spravil najviac pre ženy? Ja som urobila najviac. A vy by ste mali naozaj zabezpečiť, aby sme mali v Európskom parlamente 50-percentnú zastúpenie žien. But of course, we have to talk about women. Ale samozrejme, že musíme hovoriť o ženách a o, o rodovej diskriminácii. Veľká väčšina žien hovorí, že nikdy nemali pocit, že by sa k ním niekto nespravodlivo správal pokiaľ išlo o ich príslušnosť rodovú. Ale takisto viem, že tak e, väčšina žien, muži a ženy, sú presvedčení, že vlastne tieto číselné údaje, pokiaľ ide o rodové zastúpenie, nie sú spravodlivé. A preto som, pán Špidla, veľmi rada tomu, čo ste hovorili, že sa snažíte vlastne túto priepas, pokiaľ ide o rozdiely medzi prácou a plácou. My myslím si, že sme potrebovali 70 rokov na to, aby sme niečo dosiahli a potrebujeme politickú vôľu, potrebujeme, aby sa niečo udialo. A takisto je veľmi zaujímavé, že ženy e, majú väčší záujem o európske otázky a majú väčší záujem o to, čo sa deje tu v Európskom parlamente. A mimochodom, môžeme všetci povedať, že 31 žien v parlamente vypracováva ďaleko viac správ, ďaleko viac stanovisk ako meni, muži. Takže treba sa zamyslieť nad tým, že kto je vlastne lepší, ženy alebo muži. My ženy sme v mnohých prípadoch ďaleko lepšie. A aby som to ukončila, pretože chcela by som nechať eh, aj eh, priestor mojim kolegom, ktorí sedia v tejto miestnosti. Nové príklady, dobré príklady. Napríklad eh, v Španielsku Zapatero, Karle Jacon, keď vo Francúzsku dostala patričnú funkciu, bola tehotná. Takže ja silne som presvedčená a verím v paritu a v spoločnosť, kde musia ženy a muži bojovať a pracovať spoločne <clears throat> My sme samozrejme neboli schopní istým spôsobom pochopiť e, vlastne to zmierenie, e, zosúladenie e, rodinného života s pracovným životom. Takže bohužiaľ nemali sme dlho dobré skúsenosti, ani my, ani vo Fínsku a tak ďalej. Takže vypracujeme si stratégiu, nech je to jasné. Môžeme to zvládnuť, je to dobre pre rodiny, je to dobre pre spoločnosť. Veľmi pekne vám ďakujem za pozornosť. Ďakujem veľmi pekne pani Zite Gurmai za jej príspevok. A teraz prejdeme na chvíľočku k takej odbornejšej časti. Ja som vám spomínala na začiatku, že výbor pre práva žien si dal vypracovať štúdiu o kvotách vo volebných systémoch jednotlivých štátov Európskej únie. Túto E, túto štúdiu vypracovala Univerzita v Štokholme. A ja dám teraz slovo pani Dalherup, pani profesorke, ktorá nám odprezentuje e, v krátkosti výsledky tejto štúdie. Nech sa páči, e, pani profesorka, máte slovo. Thank you. Ďakujem vám. <clears throat> Dovolte mi, aby som začala tým, že sa poďakujem výboru a pani predsedajúcej za to, že ste ma pozvali a za to, že mi dávate túto príležitosť prehovoriť na tejto veľmi dôležitej konferencii, tak ako to tu už odznelo. Urobili sme štúdiu v nadväznosti na volebné kvóty v Európe. Ako vierte, pravdepodobne Európa nestojí v popredí, pokiaľ ide o túto otázku kvót, ale veci sa dejú. A takisto, keď počúvam diskusiu, ktorá tu prebieha, isté veci sa v tejto rozprave odhaľujú. A takisto v našej štúdii sme videli, že mnohé krajiny využívajú isté druhy kvót. Myslím si, že kvóty sú katalizátorom e, zmien i keď možno môžete byť proti ním, môžete byť za ne, ale je to katalizátor v nadväznosti na túto rozpravu, prečo sme my, ženy, nedostatočne zastúpené. A toto je, myslím si, otázka, ktorú si musíte položiť. Ale začala by som tým, že by som sa vrátila späť do situácie pred 50-60 rokmi. V 50 rokoch bola politika absolútne dominovaná dominantou muž, mužov. A my sme vždy boli vnímané ako nebezpečenstvo, ako aj sme počuli aj od pani Lulingovej. Táto situácia pretrvala v 60. rokoch a aj v tých krajinách, kde mali e, ženy právo volovať hneď po druhej svetovej vojne. Veľmi málo žien sa dostávalo do politiky, pretože politika bola mužským svetom. Ale veľmi dôležité je uvedomiť si, že pred 50 rokmi všetky toto uh, mužské zhromaždenie nebolo považované za nedemokratické, pretože mali väčšinou veľmi vysoký vek títo chlapy a bola to tak povediac vylučujúca uh, spoločnosť mužov. Videli sme nejakú kampaň voči Švajčiarsku, pretože práv do roku 1971 tam ženy nemali právo voliť ale toto sa zmenilo dramatickým spôsobom. Môžeme argumentovať tým, že to, čo vidíme dnes, že to, je vlastne, to sú vlastne len pozostatky uh, takéhoto dedičstva uh, politického sveta mužov. Pretože sa nepovažovala za demokratické, keď by neboli aspoň 30% alebo 50% zastúpené ženy. Cieľom Predtým samozrejme sme žiadali o to, aby sme mali viac žien v politike, ale dnes je cieľom rodová výro, vyváženosť, tak ako v tejto platforme e, za akčné kroky. 50 k 50 ide o, e, lobistickú kampaň, respektíve paritnú demokraciu a samozrejme, že by som mohla juhoafrický výbor e, menovať, pretože oni sú veľmi progresívni, pokiaľ ide o rodové zastúpenie. Oni hovoria, že aspoň 50%. To je dôležité, že nie, nie len 50%, ale aspoň 50%. To znamená, že žiadna demokracia bez rodovej e, vyváženosti. A nepochopte ma zle. Zapojenie žien to je v podstate nie je e, jediným zdrojom Eh, Takejto demokracie a Nemôže to vyriešiť všetky problémy, ktoré eh, môže mať takáto demokracia. Samozrejme, že nezastúpenie eh, žien, nedostatočné zastúpenie, to je vlastne jedným z nedostatkom. A samozrejme, že zapojenie žien do tohto nie je jediným všeliekom, ale v súčasnosti prebieha veľmi veľká diskusia o týchto veciach. Myslím si, že sa v podstate odkláňame už od tej myšlienky, že tá spravodlivosť príde sama od seba tak, postupom času. A ja si myslím, že európsky spôsob myslenia, vlastne takýto model e, krok, postupovania krok za krokom, nie je správny, pretože sme si uvedomili, že takýmto spôsobom veci nefungujú a že musíme aktívne pracovať na tom, aby sa veci zmenili. Myslím si, že existuje narastajúca netrpezlivosť. A to som počula aj tu v tejto miestnosti a prečo sa vlastne takéto kvóty e, teraz začínajú zavádzať v krajinách na celom svete. Ide o pokus e, zmeniť tradičnú mužskú dominanciu v politike a naozaj urýchliť tento proces. Môžem vám povedať, že za posledné dva desaťročia volebné kvóty boli prijaté v, e, ústavný, ústavami a legislatívou takmer v 50 krajinách e, nášho sveta aby som to presne povedala, 47 krajín má, má zákon, alebo to má zakotvené v ústave v nadväznosti na takéto kvóty volebné. A samozrejme, že aj e, v jednotlivých krajinách sa začali presadzovať takéto kvóty, aj keď nie sú zakotvené legislatívne, to je niečo úplne nové. Keď sa samozrejme po, započúvam do tejto rozprávy, počujem veľmi veľa rôznych hlasov, ale myslím si, že sa to mení v tom, slova zmysle, že sa neobvinujú z toho ženy, ale obvinujú sa z toho, tejto situácie inštitúcie. Najdôležitejšie je zamerať sa na to, ako funguje celý systém. Ja pochádzam zo škandinávskej krajiny. Som uh, človekom, ktorý žije v Švedsku, ale mám fínsky, dánsky, dánsky pôvod. Takže zachádzame do tzv. tajnej záhrady nominácie. A keď počujem, že mnohí ľudia hovoria, že sa vlastne z tohto obvinujú práve ženy voličky, myslím si, že sa mýlite. To som počula v Nemecku, to som počula na Malte, v Maroku a dokonca aj ženské hnutie vlastne obvinuje ženské voličky e, z toho, že nevolia dostatočný počet e, ženských kandidátiek. Lenže ja si myslím, že najväčším problémom je, že muži nevolia ženy, že volia vždy vlastne mužov, volia podnikateľov a tak ďalej a tak ďalej. Že existuje v podstate uh, takýto rozpor, pokiaľ ide o voľby. A po druhé, musíte sa pozrieť na politické strany. Politické strany sú naozaj tými cerberosmi, pokiaľ ide o zabezpečovanie e, politického zastúpenia žien. A samozrejme, že táto politika, e, ktorá sa stavia za akčné kroky, ide tam vlastne o úspešnosť mužských a ženských kandidátov mužskí kandidáti sú eh, volení ďaleko viac ako ženskí, pretože majú lepšie postavenie v jednotlivých eh, volebných obvodoch. A na to, aby 50 žien sme dosiahli, pokiaľ ide o výsledky volieb, musíte mať 63 kandidátov žien. A tam už je, sú isté obavy eh, z toho, že či naozaj ide o rovnosť Všetci máte asi skúsenosti. Keď sa ženy dostávajú približne k 50%, tak ľudia sa odrazu začnú báť. Aj ženy sa začnú báť. A naozaj proste, ja pochádzam zo škandinávskych krajín. Keď ženy dosiahnu 51%, tak sa žen, ľudia začnú báť. A tu máme nejaký dvojitý meter, pretože ak máte nejaký výbor, respektíve parlament, s 35% žien, to znamená 65% mužov je tam, tak mnohí to nazývajú mm, vlastne nespravodlivosť. Ale ak máte 65% žien a 35% mužov, tak sa to odrazu nazýva ženskou dominanciou a muži sa toho obávajú. A naše výsledky nám ukazujú, že každá kampaň ktorá bojuje za viac žien v politike, musí začať rok až dva pred samotnými voľbami, pretože toto je tá tajná záhrada nominácie. A myslím, že sa musíme pozrieť na vplyv žien e, na všetkých úrovniach rozhodovania. Koľko žien bolo na Davoskej ekonomickom fóre? koľko žien je na rodinných fotografiách zo samitu Európskej únie. Ale takisto som rozmýšľala nad tým a študovala som to. A to sme naozaj neurobili dobrým, dobre a dôkladne. Treba sa pozerať na neformálne e, rôzne siete, povedzme tých 4 tisíc rôznych výborov, ktoré fungujú v rámci Európskej komisie. Nevidela som kompletné štúdie, pokiaľ ide o vlastne e, rodové zastúpenie. Rodové kvóty to nie je tá jediná vec, ktorú musíme spraviť. To mi dovolte, aby som počiarkla, pretože tieto kvóty sa k nám dostávajú v rôznych formách a toto je jedno z mojich hlavných posolstiev. Aj z hlavných posolstiev tejto správy. Rodové kvóty prichádzajú v rôznych formách a najhoršia vec, ktorú môžete urobiť, je vlastne vykonať takú kvotu, ktorá nie je v súlade s volebným systémom. A potom je každý veľmi, veľmi sklamaný. V súčasnosti, práve teraz, máme legislatívne rodové kvóty v dosť mnohých krajinách, v piatich krajinách v rámci EÚ. Máme tzv. dobrovoľné stranícke kvóty, tri najväčšie krajiny v 16 E, tri najväčšie strany v 16 e, krajinách toto majú. A takisto sme samozrejme prišli na to, že máme extrémne e, zaujímavé výsledky, pokiaľ ide o zastúpenie žien, keď začneme zavádzať tento adekvatívny systém rodových kvót. A myslím si, že si musíme dávať veľmi veľký pozor na tieto rodové kvóty v v prvom rade ide o diskrimináciu mužov a počujem a, e, takéto hlasy okolo seba. Keď vezmeme do e, úvahy napríklad švedskú demokratickú stranu, z ktorej pochádza Margaret Velstro, tam máte vlastne taký systém, kde ide o 50% žien, 50% mužov. 50% mužov predstavuje rovnakú kvotu ako žien a neexistuje nejaký systém, aby sa to pohlo smerom nahor alebo nadol. Ide v podstate len o to, aby vlastne boli pripravené takto kandidátske listiny, kandidátske zoznamy. Muž, žena, muž, žena, muž, žena. Veľmi dôležité je mať taký systém kvót, ktoré vlastne zlegitimizuje postavenie ženy. A existujú samozrejme zlé systémy a existujú dobré systémy. Takisto musím byť trošičku kritická, pokiaľ ide o niektoré e, systémy kvót v Európe a hlavne pokiaľ ide o tie, ktoré nefungujú. Francúzsko je dobrým príkladom, bola som veľmi inšpirovaná uh, diskusiou, ktorá prebiehala v, vo francúzskom výbore. Zistili sme, že to bolo 18 žien, ktoré boli zvolené. Bol to príklad systému kvót, ktorý vlastne nie je dobrý. Keď som ja bola zákonodarcom, tak by som takýto systém nebola prijala. Takisto by som sa lepšie zamerala a myslím si, že je to veľmi komplikované. Jednoducho, keď máte v podstate volebný okres ako celú krajinu, tak je to veľmi ťažké presadzovať. Takisto by som si dovolila byť trošku kritickou voči Španielsku. Nestávam sa veľmi populárnou, pretože ja si vo všeobecnosti myslím, že Španielsko je v súčasnosti fantastickou krajinou. Španielsko je naozaj krajina, kde sa veľmi veľa vecí deje, pokiaľ ide o, o rovnosť. A Španielsko urobilo obrovské skoky v svojej histórii, e, také skoky, ktoré sme nevideli v škandinávskych krajinách. Lenže výsledkom e, k systému kvót e, v e, v Španielsku bolo taký, že 36,6 bolo zvolených po zavedení kvót, kdežto 36 predtým. Takže toto nestačí. Mnohé strany nemajú potom zvolených žien viac ako dve alebo tri ženy. A tým pádom sa vlastne tie ženy naozaj dostávajú do tej menšej skupiny. Takže samozrejme, že ja nehovorím, že tento systém kvót jediný spôsob, ako je potrebné pracovať. Musím počiarknúť, že existuje množstvo rôznych systémov kvót. A chcela by som, aby ste sa na to pozreli, pokiaľ ide o tú štúdiu, ktorú sme vypracovali. Ale, čo je dôležité, musíte naozaj začať s istou diagnózou. Prečo sú nedostatočne ženy zastúpené? A ja si naozaj myslím, že súčasná diskusia o novom postavení žien v EÚ ktorú e, začala vlastne Margaret Wallström a mali by sme ju za toto pochváliť. To je naozaj vynikajúci príklad toho, ako tieto veci fungujú, pretože samozrejme, že aj tlač diskutovala len o mužských kandidátov, aj e, iní diskutovali o mužských kandidátov, ale nepozerali sa na ženy. A to je veľký problém. Veľký problém s mnohými politicky, v mnohých politických stran. Keď zájdete do tejto tajnej záhrady nominácie, uvidíte tam veľmi veľa kvót, neformálnych kvót. Musia tam byť ľudia, čo ja viem, z juhu e, tohto volebného okresu, zo severu, musia tam byť ľudia z odborov a tak ďalej. Ale potom, keď príde na rad otázka kvalifikácie, vtedy hovoríme o ženách. Vtedy vlastne hovoríme o ženách a faktom je, že ženy sú kvalifikované a ženy v európskych krajinách sú tak vzdelané ako muži. Čiže celá táto diskusia o kvalifikácii, to je jednoducho falošná diskusia. Tam sa skrýva vlastne ten fakt, že muži rekrutujú do značnej miery mužov. A práve preto si myslím, že takéto kvóty by mohli byť katalizátorom, ktorý by vlastne nás viedol k tomu, že by sme sa naozaj pozreli na to, ako funguje celý systém. Neobvinujte voličov, neobvinujte ženy, obvinujte tie inštitúcie, ktoré nie sú zahrňajúce, pokiaľ ide o žien, ženy a ženské práva a pozrite sa na spôsob, ako fungujú tieto inštitúcie. A to by malo byť našim cieľom a našim zameraním. Myslím si, že sa v súčasnosti deje e, na celom svete veľmi veľa vecí a Európa stojí v popredí a veľmi som rada, že veci sa hýbajú, hýbu z európskej strany. Nehovorím, že kvóty sú tou jedinou vecou. Nehovorím, že kvóty vyriešia všetky problémy, ale je to dobrý spôsob, ako začať vlastne s tou otázkou, ktorú by sme si mali položiť všetci. Prečo sú nedostatočne zastúpené ženy a bez dobrej diagnózy nemôžete vypracovať dobrú stratégiu? Takže vám prajem všetkým veľmi pekný 8. marec. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne pani profesorke Dalheru za prezentáciu veľmi užitočnej štúdie a ja verím, že aj pre vás e, bola inšpiráciou aj do nastávajúcich e, európskych volieb a potom samozrejme v mnohých krajinách aj do národných volieb. Teraz e, prejdeme k druhej časti našej diskusie. Trošku vás chcem oboznámiť so systémom. Stále bude platiť pravidlo dvojminútového príspevku ale teraz sa do debaty zapoja aj e, moje kolegyne poslankyne európskeho parlamentu čiže ten systém bude taký že bude hovoriť jedna poslankyňa európskeho parlamentu a jeden zástupca národného parlamentu prípadne e, mimovládnej organizácie. Čiže začneme tentokrát Európskym parlamentom a ja dám slovo pani podpredsedničke Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť Edebrit Svensson. Madam Svensson, nech sa páči. Mm, ďakujem pani predsednička a ďakujem aj všetkým za e, túto diskusiu. Vypočuli sme si množstvo popisov reality, aký vplyv majú ženy v členských štátoch, ako aj na e, úrovni Európskej únie. Jedna vec, ktorá ma hlboko znepokojuje, je e, nízky podiel voličov v eurovoľbách Keby sme sa chceli pozrieť, teda keby sme videli 50%, e, čo je určite realistické očakávanie, musíme e, toto zrealizovať, e, realizovať teda v efektívnych výsledkoch, aby sme preukázali, že nám v českých štátoch v Európe, že sa naozaj podnikajú určité kroky, napríklad čo sa týka e, rovnakých miest, že teda naozaj dochádza k zlepšeniam v zamestnávaní žien musíme zabezpečiť e, detskú starostlivosť a všetky tieto aspekty. Takisto starostlivosť o starších ľudí. Treba pozastaviť násilie voči ženám. Je takisto dôležité zlepšiť a posilniť účasť žien Všetky ženy majú dojem, že Európska únia bola vytvorená mužmi a pre mužov. Môžem vám eh, poskytnúť typický príklad, ktorý je momentálne mimoriadne relevantný, eh, keď hovoríme o finančnej kríze. Môžeme konštatovať, že expertná skupina, ktorá má eh, riadiť finančnú krízu sa skladá z 8 mužov. A muži príjmajú rozhodnutia v ekonomickej sfére a teraz vlastne muži sú vyzývaní, aby vyriešili tie problémy, ktoré e, spôsobila finančná kríza. Čiže akým spôsobom zabezpečíme vplyv žien v budúcnosti? Keď sa pozriete na e, vládny proces v otázke kvót, s určitým uspokojením vidím, že z mojej strany Venster Party v Švédsku nás veľmi potešilo, že ženy sú naozaj e, na špičkových pozíciách na volebných zoznamoch. Čiže v podstate my máme dve popredné miesta na zozname, ktoré e, zastávajú ženy. A je to z toho dôvodu, že naši voliči požadujú, aby sme e, mali ženy, aby aj ženy sa podielali e, v rozhodovacích fórach a že situácia sa musí e, zmeniť oproti súčasnej situácii. Ja dúfam, že to isté nastane aj v ďalších členských štátoch, pretože toto je jediný spôsob, ako e, sa e, práva žien naozaj môžu aplikovať v praxi a brať vážne. Musíme preraziť štruktúrálnu rodovú diskrimináciu. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne pani Svensson a teraz dám e, slovo zástupcovi bulharského parlamentu pánovi pavlovi hrnevovi ktorý je členom výboru pre, e, práva, práva, e, pre ľudské práva. nech sa páči pán hrnev. Да, благодаря. На първо място бих искал да внеса Ďakujem, pani predsednička. V prvom rade by som chcel vyjadriť určitú nádej, že nastanú neformálne zmeny. Všetko, čo som si vypočul, je naozaj veľmi zaujímavé a v podstate sa vysvetľuje alebo popisuje to, čo by sme mali urobiť na to, aby sme zabezpečili rovnaké práva mužov a žien. Chcem však spomenúť jednu otázku, ktorú e, už eh, načrtla pani profesorka Dalrup aj pani Svensson ako veľmi dôležitú otázku a chcel by som eh, k tomu vypovedať svoju osobnú skúsenosť. Pri uplynulých, pri posledných voľbách, v ktorých sa zúčastnila aj naša strana, ktorá nie je v podstate ani lavicová, ani strednoprúdová, tu sme zaznamenali taký veľmi zvláštny fenomén. V jednom volebnom okrsku, v okrese bola e, e, mladá pani, ktorá bola veľmi atraktívnou kandidátkou, veľmi peknou kandidátkou a uviedli sme, uviedli sme ju na prvé miesto. Predpokladali sme, že takáto ženská tvár bude mať pozitívny vplyv a pritiahne voličov a že voliči ju teda budú voliť usmiatú ženskú tvár. Tu sme si mysleli, že takáto pritiahne viac voličov ako eh, mužská tvár eh, s hustým obočím. Prepačte, že hovorím iba o jednej konkrétnej strane, ktorá je tak trochu viac napravo. My sme na jedno z popredných miest v strane na kandidátke zvolili ženu. Ja som presvedčený, že takéto kandidátky oveľa jasnejšie môžu pretlmočiť politické posolstvo. A takisto som presvedčený o tom, že že kvóty teda budú e, e, prospievať e, ženám tam, kde ženy naozaj dobre pracujú. Zastupcovi bulharského parlamentu. A teraz dám slovo pán Zapáč. Ďakujem pekne, pani predsednička. Niekedy máme dojem, že hovoríme o, stále o tých istých veciach, že aj témy Medzinárodného dňa žien sú v zásade obohratou platňou to, čo dneska tu na odznelo, poukazuje na jednu záležitosť. Korene problémov rovnoprávnosti žien a mužov ležia ďaleko hlbšie ako je e, formálne právo. Náš problém je v tom, že napriek tomu, že e, vieme o tom, že e, korene sú niekde inde, máme len legislatívu v rukách. Týka sa to národných parlamentov a týka sa to aj Európskeho parlamentu. E, e, s týmto problémom e, sme veľmi, veľmi ťažko zápasili pri, pri správe o gender pay gap, kde evidentne podstatná časť problémov leží mimo legislatívy Ukazuje sa, že máme legislatívu veľmi starú od roku 1957, zakazujúcu akúkoľvek diskrimináciu, pokiaľ ide o platenie rovnakej za rovnakú prácu mužom a eh, ženám. Napriek tomu eh, alarmujúce sú posledné údaje, ktoré hovoria nie o, o poklese rozdielu, ale o raste rozdielu. Ten trend možno je klesajúci, určite je klesajúci, ale z času na čas vidíme, že, že ten trend nie je priamočiary. Samozrejme, že legislatívou nemôžeme vyriešiť zosúladenie e, práce e, v rodine, rodinného života a, a pracovnej kariéry. Nemôžeme vyriešiť e, trhové problémy, sektorálne rozdelenie, horizontálne a vertikálne Napriek tomu sme konfrontovaní tým, že máme v rukách iba legislatívu. Vzniká potom, a je, platí to aj pre, pre e, systém kvót. Aj tam máme iba v rukách legislatívu a nič iné. E, e, v tejto súvislosti si myslím, že musíme mať jednu záležitosť na pamäti a to nás musí vzprúžiť aj do ďalších volieb. A myslím si, že je to veľmi vážny dôvod. E, od rovnosti de jure k rovnosti de facto je veľmi dlhá cesta. A napriek tomu, že máme, máme e, e, v rukách iba legislatívu, ale v tejto oblasti naša zodpovednosť, naša tu v Európskom parlamente a kolegyň, kolegov v národných parlamentoch je nezastupiteľná. Za to nikto iný nemôže znášať zodpovednosť, len my ale zároveň, pokiaľ sa nevytvárajú e, spoločenské podmienky pre uplatňovanie tohoto zákonodárstva, potom sme svedkami toho, že síce existuje dobré zákonodárstvo, rozsiahle zákonodárstvo, ale zostáva absolútne neefektívne. Ďakujem pekne, toľko som chcela prispieť do diskusie. Ďakujem veľmi pekne pani Bauer za Národný parlament teraz vystúpi pani Françoise Carton eh, z francúzského parlamentu. Nech sa páči. Je vous en prie, madame. Oui, madame la présidente, merci, merci de... Áno, ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Ďakujem aj za usporiadanie tohto podujatia, ktoré nám umožnilo vymeniť si skúsenosti. A ja by som e, chcela prispieť určitým pohľadom Francúzska. Chcela by som povedať niečo k tomu, čo sme u nás zaviedli v súvislosti s otázkami, ktoré si kladieme. Najprv by som chcela skonštatovať, že pre e, rovnocenné zastúpenie žien v politike nemôžeme jednoducho čakať na to, e, čo sa vyvinie historicky a prirodzeným spôsobom. Za uplynulých 50 rokov e, sme zaznamenali, že nemôžeme jednoducho čakať na to, čo príde samé od seba, čo sa vyvinie. Museli sme prijať určité opatrenia. Preto bol prijatý zákon o paritnom zastúpení a tento zákon eh, platí pre všetky volebné oblasti. Čo sa týka parity, tu určite s tým nie je veľký, veľký problém. Problém však spočíval v mentalite ľudí. Francúzski občania a občianky neboli ochotní hlasovať za ženy hoci e, najviac sa to prejavilo predovšetkým v politických stranách. Ja som e, zo socialistickej strany a pre všetky legislatívne voľby v jednotlivých e, okresoch sa postupovalo takým spôsobom, že tieto okresy, alebo teda určité okresy, boli vyhradené ženám. Muži tam jednoducho nemohli kandidovať. Samozrejme, vyplývajú z toho určité otázky a dnes s určitým časovým odstupom môžeme konštatovať, že v dvoch voľbách sme prezentovali ženy v 50% eh, okres, volebných okreskov eh, v celom Francúzsku. Tieto ženy boli zvolené a niekedy s tými okrskami volebnými boli trochu problémy a my sme povedali, nuž, eh, tu predsa nemožno zvoliť žiadnu ženu, ale napokon sa ukázalo, že to tak nie je že to bolo možné, čiže ženy naozaj dokázali a preukázali, že neexistujú žiadne tabu, že naozaj môžu byť volené všade, v celom Francúzsku. A voliči a voličky si vedia vybrať. Eh, podobne ako pri referende. Ďakujem. Ah, merci beaucoup. Ďakujem. Slovo pani Gröner. Nech sa páči. Ja, Dank, Frau Auch ich lange Zeit... Ďakujem, pani predsednička. Aj ja som už tu zažila veľa medzinárodných dňov žien, ale na rozdiel od pani Lüling, to bolo vždy sociálno-demokratickej strane. Ja som e, neprešla všetky politické skupiny. A čo ženy chcú vidieť predovšetkým výsledky. Môžeme konštatovať z výročnej správy komisie, týkajúcej sa e, rovnoprávnosti žien, že sa pay gap zhoršil na 70 Takže situácia sa rozhodne nezlepšuje. E, vidíme, že europoslanci už od 99. E, majú rovnaký podiel. Tu došlo k stagnácii v rodovej rovnosti, ale myslím, že trend sa uberá skôr k zhoršovaniu. Ak na to riadne nepoukážeme a budeme počúvať len e, pekné slova, ako od e, pána ministra z českého predsedníctva, tak problémy nevyriešime. Je mi veľmi ľúto, že už odišiel. V najbližších dňoch e, rokuje Rada sociálnych ministrov a naozaj treba zaznamenať pokrok. Bohužiaľ, realita vyzerá tak, že české predsedníctvo Európskej únie dokonca spochybňuje barcelonské ciele, ktoré sú veľmi dôležité pre zlúčenie rodinného a pracovného života Trend v mojej krajine, v Nemecku, je ešte horší, čo sa týka e, e, e, rovnosti miest, ale bohužiaľ vidím, že nemecké miesto je prázdne. Minimálna mzda, zamestnanosť, táto oblasť je pre ženy veľmi dôležitá, E, a samozrejme finančná kríza takisto k tomu prispieva negatívne. negatívne. Toto je kríza, ktorá je veľmi e, testosterono, testosteronovo riadená. Ženy tam e, nemajú takmer žiadne slovo a to je veľmi závažné. Napríklad si zoberme norský model, aby ženy boli intenzívnejšie zapojené v podnikoch, v dozorných radách, minimálne 50 toto by bola takisto veľmi dôležitá úloha, ktorej by sa mohla chodiť komisia. A to ešte pred voľbami. A toto by mala zdôrazniť ako cieľ e, svojej politiky. Aj komisia by to mala definovať ako svoj cieľ. To je veľmi dôležité. My od komisie požadujeme e, skutočné riadne opatrenia e, v záujme odburávania antidiskriminácie, teda diskriminácie, pardon. Ale myslím, že kritérium pohľavia vo všeobecnej oblasti nie je zohľadnené Avšak diskriminácia tu nedochádza k nej len v pracovnej oblasti. My sme vypracovali riešenia, ktoré sme si vybojovali aj v iných oblastiach a aj v iných oblastiach eh, je potrebné odburávať rodovú diskrimináciu. Som eh, veľmi rada, že čoskoro eh, zahájí prácu Inštitút pre rodovú rovnosť, Gender Institute. Toto je bod, v ktorom naozaj môžeme zaznamenať Eh, pokrok. Eh, podielali sa na tom viaceré frakcie, viaceré politické skupiny na zriadení tohto inštitútu, ale vyžadovalo si to obrovské množstvo práce. A keď sa teraz pozeráme, ako rýchlo sa rozhoduje o tých miliardových balíkoch, eh, ktoré eh, majú eh, napomôcť eh, voči zlyhaniu ženám, teda pardon, mužom v bankách a tak ďalej, tak je to veľmi smutné. Hm, takisto násilie voči ženám, veľmi závažný problém. Čiže ešte množstvo práce, veľmi jasné posolstva, veľmi jasné signály voči ženám musia zaznieť a, tak, a to zo strany mužov ktorí takisto musia e, vyvinúť takéto rodové povedomie a poukázať na to, že je potrebná zmena. Samozrejme, nie e, všetky ženy sú automaticky lepšie političky v oblasti rodovej rovnosti, ale myslím, že keby sme to zobrali do ruky aj my, 50 na 50 e, do budúcnosti Európy, keby sme v tomto pomere vystupovali, tak by to bol veľmi dôležitý signál. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne pani, pani Gröner. Teraz dám slovo zástupkyni gréckeho parlamentu, pani Dimitra a Arapoglu, ktorá je e, členkou stáleho výboru pre e, rodovú rovnosť e, mladých a ľudské práva. Nech sa páči, máte slovo. Ešte mi dovolte predtým, ako, ako začne pani poslankyňa, privítať privítať veľmi srdečne medzi nami podpredsedníčku Európskeho parlamentu a členku výboru pre práva žien a rodovú rovnosť pani Kraca. Nech sa páči, E, Καταρχήν ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση και την, το δικαίωμα να Veľmi pekne ďakujem za pozvanie, ako aj za to, že som sa mohla vyjadriť. Ja som jediná nemá poslankyňa gréckého parlamentu, štvrtá na celom svete. A e, takisto teraz chcem povedať niečo k e, používaniu posunkovej reči. Takže dva roky e, som členkou gréckého parlamentu, ešte nemám príliš e, veľa skúseností, ale je mi veľkou cťou, je mi veľkou cťou e, pre Medzinárodný deň žien, že sa zorganizovalo takéto podujatie. Požiadavky žien v súvislosti s ich právami, toto je téma, ktorú počúvame už veľmi dlho, je to teda veľmi dlhý trend, Ženy absolvovali veľmi dlhý e, vývin a e, neustále bojujeme za svoje práva. Takisto je dôležité, aby sme mali na zreteli aj priority a životné podmienky žien. E, rola žien v našej spoločnosti je veľmi dôležitá, pretože žena zohráva veľa úloh. Je manželka, matka, zamestnankyňa. A okrem toho žena nesie aj veľkú zodpovednosť v sociálnom živote žena sa stará o deti a, ako som povedala, musí plniť veľa úloh. A muži by mali byť schopní toto oceniť, e, toto veľmi e, e, rozmanité podielanie sa ženy na spoločenskom živote. A toto, na toto treba aj poukázať a treba to naozaj zohľadniť. A myslím, že v budúcich eurovoľbách by sa mal zvýšiť podiel žien práva na kandidatúru, právo byť zvolená a právo podielať sa na politickom živote. No, ženy musia byť zrovnoprávnené, čo sa týka účasti na politickom živote, právo na kariéru. Všetci viete, ako sa veľmi v Grécku usilujeme, pracujeme a bojujeme za práva žien a za účasť žien aj prostredníctvom nášho hnutia. V Grécku bol vypracovaný štvoročný program, ktorý sa zaoberá prioritami, národnými prioritami politiky a akčných osí pre zrovnoprávnenosť 2004 e, a 2008. V rámci toho programu tohoto programu sme podnikli veľa krokov a veľmi veľa sme aj dosiahli. Predovšetkým pre e, postihnuté ženy, aby sa aktívne mohli podielať na politickom živote. Napríklad e, osoba, ktorá sa musí starať o e, postihnuté dieťa. My sme veľa dosiahli pre takéto ženy. Je dôležité postupovať proti diskriminácii. Diskriminácia musí byť ukončená. Potom e, ďalšia dôležitá otázka je samozrejme to, že treba aktívne postupovať vo všetkých aké má stanoviska a aké má ciele, aké e, chce predložiť návrhy a akým spôsobom by e, bolo možné tieto ciele dosiahnuť, teda v záujme zrovnoprávnenia mužov a žien. Čo by sme teda e, mohli poradiť ženy, ktorá sa chce aktívne podielať e, v pracovnom živote, e, urobiť kariéru, ale e, plniť aj tie ostatné role. Takže čo by sme jej poradili? Aká politika sa e, robí v jednotlivých krajinách? Aké stanoviska zaujímajú Eh, ženy v jednotlivých krajinách. Eh, mňa by veľmi zaujímali názory, skúsenosti a postoje jednotlivých krajín a samozrejme aj postoje politikov a političiek. Je dôležité, aby sme boli konkrétni, aby sme sa vyjadrovali konkrétne. Hovoríme o ženách, ktoré naozaj bojujú. To nie je to isté ako muž. Muž má menej povinností, menej záväzkov. Ženy majú oveľa viac povinností. muži rozmýšľajú ľavou eh, hemisférou a ženy pravou hemisférou. Čo to znamená? Treba tu rozlišovať. Kto je dynamickejší? Kto je silnejší? Žena má silu a energiu. Žena e, plní veľa úloh v živote a preto vie, ako má bojovať. Sme tu, aby sme si vypočuli konkrétne návrhy. O to tu ide. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem veľmi pekne pani Arapoglu, ktorá bola medzi nami aj minulý rok a sme veľmi radi, že prišla aj, tento rok. teraz dám slovo pani podpredsedníčke kratsa Nech sa páči, madame kratsa vous avez la parole. Je vous en prie. Ďakujem, pani predsednička. Je pre mňa veľkou cťou byť tu dnes pri zúčastniť sa na tomto podujatí, ktoré je mimoriadne dôležité. Niekoľko dní pred Medzinárodným dňom žien sa koná naša konferencia. My musíme, urobiť, my musíme bilancovať, premyslieť si robiť nové programy, ale samozrejme je to aj pár mesiacov pred európskymi voľbami a preto je táto téma mimoriadne dôležitá. My sa koncentrujeme pri tomto podujatí na dôležité témy. Musíme si vymieňať naše skúsenosti a prispieť k tomu, aby sme v rámci európskych volieb zvolili viac žien do Európskeho parlamentu, aby sme my ženy E, stanovovali požiadavky, aby sme plnili viac úloh v parlamente, pretože za normálnych okolností to vyzerá tak, že tu v rámci strán sa robia tieto rozhodnutia a to neodpovedá len jednotlivým cieľom žien alebo hodnote tých žien. To znamená, že strany si musia uvedomiť, že aké, ženy sú, aké sú ženy dôležité a akú úlohu to zohrávajú. To má dočinenia aj s pozíciou, ktorú e, ženy v parlamente zaberajú. Toto je mimoriadne dôležité. Ja si myslím, že mali by sme skontrolovať, ako vyzerá situácia v každom jednom členskom štáte. Pani Arapulko o tom tiež hovorila, my musíme jednoducho, jednoducho spolupracovať. Musíme e, vychádzať z určitých faktov, zo štatistik, zo štúdie týkajúcej sa e, takisto výmeny skúseností. My musíme e, tie výsledky a nasadzovať. Takisto Europarameter, tento by mal byť špeciálne nasadený. Tu je určitá štúdia, vypracovaná štúdia k európskym voľbám vám. a e, takisto demografické e, štúdie, ktoré e, boli realizované členmi parlamentu. Niečo sa včera zverejnilo. Ja som však včera nemohla byť pri tej diskusii prítomná, ale je mimoriadne dôležité, aby sme sa veľmi intenzívne zaoberali tými výsledkami. A to e, v rámci každej krajiny. Tieto štúdie, tie e, úvahy a konsekvencia dopady, ktoré E, sa z toho odbíjajú, sú pre našu politickú prácu mimoriadne dôležité a tu môžeme skutočne konštatovať, že e, ženy sa zaujímajú o veľmi konkrétne témy, o každodenný život, e, svoj každodenný život, rodiny každodenný život, takisto za starostlivosť o deti, napríklad čo sa týka spoločnej starostlivosti pri rozvodoch a tak ďalej. A pokiaľ by muži a pokiaľ muži a ženy uznajú, že naša spoločnosť, našu spoločnosť dominujú muži, viac ako 70 mužov to uznáva a 30 žien, ale viac ako 45 žien hovorí, že je dôležité mať paritné zastúpenie, tak aby sa naša spoločnosť zlepšila. O tom sme už dnes hovorili, hovorila aj my sme o tom diskutovali dnes ráno. Myslím si, že je dôležité, aby sme to videli aj v, internacionálnych aspektoch a tie výsledky eh, využili aj pri eh, interinstitucionálnej práci. Čas nám eh, preteká pomedzi prsty, my sa musíme poponáhľať, my musíme pracovať v našich politických stranách, na našich úrovniach a potom dosiahneme dobrý výsledok v rámci európskych volieb. Viac miest pre ženy, viac pozícií princíp dialogu, viac povinností ktoré, a úloh, ktoré ženy môžu uh, plniť. Srdečná vďaka za vašu pozornosť. Ja som vám samozrejme k dispozícii v rámci spolupráci na európskej úrovni a takisto pri organizácii volebného boja v členských štátoch. Ďakujem. Eh, ďakujem pekne, pani podpredsednička. Teraz dám slovo zastupkyni e, Národného zhromaždenia Francúzska, členke výboru pre práva žien a rovnosť príležitostí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 Ja ďakujem takisto za zorganizovanie tohto podujatia a chcela som uh, navrhnúť také dve otázky do diskusie, ako motivovať politické strany a ako motivovať ženy, aby sa v politických stranách angažovali. Ja si myslím, že politické strany vychádzajú uh, z určitých uh, aspektov. My vo Francúzsku sme zaviedli paritu kvóty. By nás totiž to viedli k tomu, že ženy ktoré predstavujú 50 populácie. Mm, a potom, keby sa e, postupovalo podľa diverzity a vychádzalo by sa z rovnosti žien a mužov. No dobre, ale ako motivovať politické strany, aby to takto robili? Ja si myslím, že e, je potrebné vychádzať z toho, čo je viditeľné a politické strany majú určité sankcie, pokiaľ nemajú dostatočne zastúpené ženy. A ďalej nie je možné kumulovať mandáty a to ani pri opakovanom zvolení. S týmto súvisí eh, revalora, eh, revalora, opätovné uvedenie nových kandidátov. My sme ešte nehovorili o tom, ako to urobiť, aby sa ženy angažovali v politike. Nie vždy sú motivované tou politikou samotnou a zdá sa, že e, politika, že Európa musí zohrávať v tomto zmysle ešte obrovskú e, úlohu a motivovať ženy tak, aby sa mohli venovať aj rodine, ale aj politickej práci. Ďakujem. Ďakujem, pani Kuto. A teraz dám slovo pani Estrela, pani podpredsedničke výboru pre práva žien a rovnosť šanci. Nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička. Je pravda, prešiel rok a teraz sme sa znova sme si znova sadli nad tými istými témami a opakujeme tie isté argumenty. A toto je zlé znamenie. Toto znamená, že nebolo dostatočne e, veľa pokroku v tejto veci. Že sme nepokročili dostatočne ďaleko. Že neboli žiadne e, primerané opatrenia, ktoré by viedli k lepšiemu postaveniu a zrovnoprávneniu a rodovej rovnosti. Nuž, zástupca bulharského parlamentu, ktorý hovoril, vlastne potvrdzuje môj názor, že e, my viac diskutujeme, že, že musíme viac diskutovať, musíme zorganizovať viac diskusí, aby sme zmenili e, pochop, e, pochopenie a vnímanie a mentalitu, pretože ženy majú rovnaké práva ako muži a majú právo na ich um, na e, pracovný život, e, na ich sebarealizáciu v práci, na robenie rozhodnutí, na podielanie sa e, v rozhodujúcich grémiách a nemali by sa dostať na zoznamy len preto, aby ich skrašili nejakým spôsobom, ten volebný zoznam jednotlivých strán. Pretože voľby nie sú súťažou krásy, pretože tu musí ísť o politické schopnosti a danosti a o zásluhy a len týmto môžete svojich voličov presvedčiť. A preto si myslím, že máme skutočne dva veľké problémy, e, ktoré vlastne bránia intenzívnejšej e, účasti žien. Na jednej strane to je ťažká zlučiteľnosť rodinného a pracovného profesného života. A na druhej strane je to také to, to nerovné odmeňovanie. Čo sa týka nerovného odmeňovania, tu mám v podstate veľmi zlú správu, pretože v mojej krajine sa tento e, rozdiel pohybuje okolo 8%. To je, môžem byť celkom rada, pretože to je menej ako polovica európskeho priemeru. Ale my sa jednoducho musíme postaviť proti tejto nerovnosti, proti tomu nerovnému odmeňovaniu eh, žien a mužov, pretože ženy skutočne majú právo na to, aby za rovnakú prácu boli rovnako platené ako muži. Čo sa týka volieb, tu máme Eurobarometer a e, Eurobarometer nám vysiela veľmi zaujímavé signály a nás upozorňuje na zaujímavé aspekty. Vyzerá to tak, že ženy sú menej, e, menej um, majú menší záujem na tom zúčastniť sa na voľbách ako muži, to je jedna vec. A druhá vec, že sú krajiny, v ktorých sú ženy v rozhodujúcich grémiách e, zastúpené viac ako v iných a tu je ten záujem žien vyšší. To znamená, že jednoducho ženy musia dostať do rúk dôvody, musia, musí sa im e, vysvetliť, aké úlohy, aké kompetencie má Európsky parlament, čo tam môžu e, urobiť, aby to bolo viditeľné, aby e, sa ženy samé cítili pritiahnuté politickou činnosťou na európskej úrovni. A jednotlivé krajiny, v ktorých sú zastúpené ženy horšie. E, tam boli kvotové systémy, ktoré dosiahli lepšie výsledky a nielen toto, ale viedlo k tomu, že sa viac žien podiela na politickom živote a v rozhodujúcich krémiach, e, ale e, jednoducho to spôsobilo, že ženy sa vo vyššej miere zúčastňovali na voľbách. Myslím si, že toto je dôležité. My musíme ženy mobilizovať, aby sa podielali na voľbách a aby sa zúčastnili aj volie v júni. Ďakujem. E, ďakujem pekne pani podpredsedničke. E, dve Portugalky za sebou, čiže teraz dám slovo e, poslankyni portugalského parlamentu a členke výboru pre etiku, spoločnosť a kultúru pani Anne Kuto. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, pani predsednička. Ja by som takisto chcela e, sa zriečne poďakovať e, parlamentnému výboru Ruského parlamentu za zorganizovanie tejto konferencie a ja e, takisto aj zástupcom jednotlivých národných parlamentov, ktorí sa na nej zúčastňujú. No a ja považujem za mimoriadne dôležité, že sme všetci prišli, aby sme nielen oslavili ďalší Medzinárodný deň žien. ja som členkou výboru pre etiku, kultúru v našom parlamente a e, tu ide samozrejme aj o rodinu, e, o každý druh e, boja s diskrimináciou, ktorá sa vyskytuje medzi mužmi a ženami. Všetko toto patrí do kompetencií nášho výboru. Gender to a prezentovanie nových úloh pre ženy. Toto všetko spadá do našej kompetencie. Moja krajanka, pani Estrela, už hovorila o mnohých aspektoch, čo vyľahčuje uľahčuje moju úlohu, pretože my v Portugalsku, my sme začali nový cyklus. Máme ehm, my sme sa postarali o skutočne zrovnoprávnenie alebo ďalší krok. Ehm, my sme postúpili trochu ďalej. My sme urobili legislatívny návrh, ktorý parlament schválil, kde sa hovorilo o tom, že 33,3 um, v rámci rodovej rovnosti. Tu musia byť zastúpené ženy. A tento zákon v podstate predstavuje a zastupuje aj mužov, pretože uh, ide aj o opačnú diskrimináciu, nielen o rovnaké zastúpenie žien, ale aj rovnaké zastúpenie mužov. V roku 2009 uh, sú pred nami nové výzvy. Ide o to, ako sa z týchto právnych povinností uh, vytvorí aj niečo praktického, ako dostaneme ženy na volebné zoznamy. Hovorí sa, že každá, každý tretí eh, každý, každý tretí, eh, každá tretia osoba uvádzaná na volebnom zozname musia mať iné pohľavy ako dvaja pred ňou To znamená, že dostaneme určitý, určitú kvótu um, my sa chceme postarať, aby sme aj v Európskom parlamente, aj v našom parlamente, aj v komunách boli zastúpení viacerými ženami ako doteraz. Čo sa týka územné celky a mm, obce, no dobre, na lokálnej úrovni je to trochu ťažké, nie je to taká bežná prax, e, taká, akú e, realizujeme v národných parlamentoch. Boli tu určité zlepšenia, ktoré môžeme konštatovať a ja samozrejme dúfam, že my v Európskom parlamente dostaneme v Európskom... E, portugalského parlamentu a teraz dám slovo e, kolegyni e, zo Slovenska, pani Zite Pleštinskej, členke výboru pre práva žien a rodovú rovnosť. Nech sa páči, pani Pleštinská. Ďakujem, pani predsednička. Vážený pán Kocáb, teším sa, že práve vy zastupujete České predsedníctvo na dnešnom našom stretnutí, na našej diskusii. Vážené dámy, vážení páni, e, je veľmi dobré, že dnes hovoríme o takej dôležitej téme, ako je angažovanosť žien v politike. Som veľmi rada, že som dostala veľkú šancu 5 rokov pôsobiť v Európskom parlamente a reprezentovať moju krajinu Slovensko. Ženy presvedčili, že nerozlučne patria do politiky Veď kto vie lepšie vypracovať legislatívu pre politiku rodiny ako ženy na základe svojich osobných skúseností. Náš výbor pre ženské práva a rodovú rovnosť priniesol veľa dobrých podnetov, ktoré by sa mali pretaviť do praxe aj prostredníctvom predstaviteľov národných parlamentov. Svojimi pozmeňovacími návrhmi sme prinášali odporúčania pre ženy, vo vede, na vidieku, v politike pripravili sme rámec pre zjednodušenie mikroúverov. Našou veľkou prácou bude v kampani pred voľbami Európskeho parlamentu presvedčiť naše voličky, aby prišli voliť a preferenčnými hlasmi podporili predovšetkým ženy. Určite našou úlohou bude presvedčiť aj mužov, že ženy prinášajú novú kultúru, novú politiku, nové podnety a nerozlučne patria do politiky. Verím, že aj dnešná diskusia nás pozbudí a náš cieľ 50 na 50 sa nám podarí naplniť poctivou kampaňou. Som presvedčená, že iba to je cesta, ako upútať pozornosť voličov na témy, ktoré sú nerozlučne spojené so ženami Teším sa, že dnes na tomto našom stretnutí je aj delegácia zo Slovenska. Je tu ten žien z mojej politickej strany eh, Mikuláša dzurindu a verím, že aj oni načerpnú podnety, aby mohli eh, tieto záležitosti a podnety realizovať aj v slovenskej politike. Ďakujem pekne a prajem všetkým všetko dobré. E, ďakujem veľmi pekne pani Pleštinskej a teraz dám slovo zástupkyni chorvátskeho parlamentu pani Karmele Kaparina, ktorá je členkou výboru pre e, rovnosť. Veľmi pekne ďakujem, pani predsednička. Táto otázka v nadväznosti na miestnu a um, národnú úroveň a zastúpenie žien je veľmi dôležitá, nie len pre ženy, ale aj pre spoločnosť ako takú. Len skutočne e, demokratická spoločnosť môže zrealizovať všetko tento potenciál, e, ktorý v každom aspekte samozrejme e, zahrňa aj demokratickú príslušnosť e, žien. E, v chorvátskom parlamente v roku 2008 e, sme, otvor, e, sme prijali nový zákon, i otvorili sa dvere pre lepšiu participáciu žien, hlavne e, tým, že sa vlastne tieto kvóty predpísali pre všetky politické strany. Samozrejme, že to bola kontroverzná záležitosť, ale predstavovalo to istý nástroj v nadväznosti na dosiahnutie cieľa. Zvyšená participácia žien, ktorá teraz e, spočíva v rukách vodcovstva politických strán, je veľmi dôležitá. A toto vodcovstvo by si malo uvedomiť, že vlastne ženy predstavujú viac ako 50 obyvateľov e, našej krajiny. A toto je vlastne fakt, ktorý je potrebné zohľadňovať. A takýmto spôsobom môžeme samozrejme zabezpečovať sociálny a ekonomický pokrok. Takisto je veľmi dôležité si uvedomiť, že ženy e, sú ďaleko väčšie bremeno, keď je e, patričná komunita v kríze. Sú obyčajne ďaleko chudobnejšie, menej e, dostávajú ako plácu, sú to rizikovejšie časti populácie a práve preto vlastne by toto mali zohľadňovať tie orgány, ktoré e, príjmajú isté rozhodnutia. Samozrejme, že toto má všetko veľmi veľký dopad na ich e, životy. A takisto je mimoriadne dôležité nájsť istý spôsob, ako a motivovať ženy, aby sa ženy stali aktívnejšie v politike, pretože pre niektoré ženy je to veľmi ťažké, pretože historické tradične boli vždy z tejto oblasti vytláčané ak e, vynaložíme patričné úsilie a ak začneme s verejnými kampaňami, ak začneme e, vlastne upozorňovať na tieto veci médiá a vytvárať patričné legislatívne rámce, e, urobíme veľa, pretože tak, ako to bolo povedané, častokrát vlastne existujú, ale nie sú uplatňované. Pokiaľ ide o tieto miestne, respektíve regionálne jednotky eh, na eh, vlád, eh, tam to vlastne predstavuje veľmi dôležitú možnosť a, a mali by sa ženy dostávať na samotný vrchol takýchto volebných zoznamov kandidátov. Pokiaľ ide o výbor pre práva žien a rovnosť chorvátskeho parlamentu, všetci zástupcovia museli čeliť v istých bodoch istej opozície. Ale všetky naše vládne aj mimovládne organizácie súhlasia s tým, že prišiel teraz čas na to, aby sa zahrnuli ženy do politického života, že to môže byť e, v prospech spoločnosti ako takej. Veľmi pekne vám ďakujem za pozornosť. Ďakujem veľmi pekne za váš príspevok a teraz dávam slovo pani Kretu, a našej kolegyni z výboru. Nech sa páči. Thank you very much. Veľmi pekne ďakujem. Srdečná vďaka. Áno, európsky občania nie sú spokojní s politikou a s politikmi. My vidíme politikov ako osoby, ktoré, sú, ktoré majú záujem na moci a nie sú zaujímav, nezaujímajú sa o ľudí to sú ľudia, ktorí chcú vykonávať moc, ktorí ju chcú mať, vlastniť. Ľudia nie sú spokojní, ale samozrejme tá nespokojnosť je od krajiny k krajine rozličná. Sú krajiny, ktorých sú e, ženy skutočne sa nezastúpené a tam sa zdá byť politika menej korupčná. A správa, verejná správa zdá sa byť kompetentnejšia. Tie štruktúry nám ukazujú, že vždy je to rovnaké, pretože tam, kde sú ženy dobre zastúpené, tam sú výlohy na spoločenské úlohy, na vzdelávanie, na zdravotníctvo rozdielne. V krajinách to skutočne môžeme vidieť podľa uh, zastúpenia žien, ale samozrejme výdavky na bezpečnosť, na obranu, uh, a, tak, a na bezpečnostné služby. Tie sú vždy neprimerané, e, pardon, tie nie, nie sú v súvislosti so zastúpením žien. Ešte jedno. Riziko prevzatia to je niečo, čo je rozdielne od e, podielu žien. Samozrejme, nesmieme, nesmieme um, dať priestor predsudkom. Ženy sú kompetentné, majú skúsenosti, majú kvalifikáciu. 67% tých, ktorí e, majú a ktorí absolvovali e, e, univerzitné štúdium, to sú ženy, to sa vie. A, a odvahu a politickú vôľu u žien táto existuje, ale táto sa verejnosťou veľmi nerešpektuje pretože v politike mnohých krajín to vyzerá tak, že je to uh, taký, uh, taký čertovský kruh, pretože tí, ktorí majú peniaze tí si a moc, tí môžu byť prezentovaní v tlači a tí ostatní, a to sú väčšinou ženy, tí sa prezentovať takto nemôžu. A nie sú verejnosťou teda natoľko vnímaní. Musíme zabezpečiť ženám, aby sa mohli vyjadrovať je tu málo zlučiť, nízka miera zlučiteľnosti e, súkromného a pracovného života. Takisto prerozdelenie práce doma. Tu takisto je potrebná politická vôľa a vôľa z niečo zmeniť. Toto nie je niečo, čo je úplne normálne. My potrebujeme celý rad zmien, ktoré musíme zrealizovať. Je to skutočne našou úlohou, aby sme sa postarali o to, aby sa aj legislatívne predpoklady a reformy zrealizovali pre naše ženy a pre naše spoluobčianky. Ďakujem. Ďakujem pani Kretu. Teraz e, dám slovo pani Margarite Petkovej z Bulharska. Nech sa páči. Добър ден на всички. Голямо удоволствие за мен да направя едно малко уточнение, че жените, които работят в политиката в... Dobrý deň všetkým, pardon. Ja by som chcela jednoducho povedať, že ženy, ktoré pracujú v politike v Bulharsku, tieto ženy sú cenené a hodnotené, a to nielen na základe ich krásy, ale práve za to, akú činnosť a akú úlohu plnia. a v Bulharsku sme na to hrdí. A ja by som chcela e, túto konferenciu takisto e, použiť a využiť na to, aby som zablahoželala organizátorom. Ja vám chcem všetkým pripomenúť, že práve dnes v deň, kedy si pripomíname Medzinárodný deň žien, sme my ako zástupkyne žien a socialických žien musíme urobiť všetko možné, aby sme bojovali s finančnou krízou. Ja, e, sa, ja vám ešte raz chcem e, zažať všetko dobré. Ďakujem veľmi pekne. Aj my vám želáme všetko dobré. E, teraz dám slovo našej kolegyni pani Pagáno poslankyne Európskeho parlamentu. Nech sa páči. Sì, grazie Presidente. <clears throat> Ho l'impressione che l'agenda politica internazionale... Veľmi pekne ďakujem. Ja mám taký pocit, že medzinárodná politická agenda v súčasnej doby sa zmenila <clears throat> v dôsledku súčasnej krízy pretože táto kríza sa zhoršuje a podmienky občanov takisto a hlavne to má negatívny dopad na ženy. A práve z toho dôvodu sociálny predmet sa stáva prioritou a predmet samotného zastúpenia ustupuje kde si do pozadia. <clears throat> a do boku. V súčasnosti sú ženy vytlačené z trhu práce a v skutočnosti sme v Taliansku teraz dosiahli takú situáciu, že veľmi veľa podnikov si vyžaduje pomoc zo strany štátu, aby vôbec mohli pokračovať v svojej existencii. A Hovoríme samozrejme aj o tom, že mnoho žien e, s univerzitnými diplomami prichádza o prácu. Nedostatok e, pracovných miest, hlavne pokiaľ ide o stredné vrstvy, e, naozaj predstavuje to, že sa tieto témy dostávajú do úzadia. Politika je veľmi tvrdá práca a teraz vidíme, že služby sa jednoducho redukujú a tak ďalej a ten čas, e, ktorý môžeme venovať politickej diskusie, sa takisto e, podstatne um, zmenšil. Súčasný prítomnosť žien v politike je mimoriadne a základne dôležitá, ak chceme zmeniť spoločnosť. Nie je pochybnosti o tom, že zastúpenie žien sa spája so ženskými hnutiami v jednotlivých krajinách. Včera tu v Európskom parlamente sme si vypočuli pripomienky zo strany iránskeho držiteľa Nobelovej ceny, a počuli sme, že ženské hnutie v Iráne je také silné, že to znamená, že prichádza k istej zmene vždy, keď niekoho uväznia. Je to vlastne kontinuálny boj za ľudské práva. Preto je veľmi dôležité, aby sme naozaj um, sa spojili v svojej činnosti, aby ženy boli prepojené rôznymi sieťami, a tak ako to povedala pani profesorka, toto sa spája aj s volebnými systémami, kde máte čisté, proporčné zastúpenie, ako napríklad sú európske parlamentné voľby v Taliansku, kde preferencie zohrávajú patričnú úlohu. Potrebujeme 120 tisíc hlasov na to, aby sme boli zvolení do Európskeho parlamentu. A aj pokiaľ ide o 50, na 50, to znamená zoznamy mužov a žien kandidátov, je tu napriek tomu u nás e, veľmi reálna možnosť, že ženy zvolené nebudú. A práve preto musíme dať isté usmernenie, pokiaľ ide o národné volebné systémy a toto musíme spraviť na európskej úrovni. Tak ako som povedal, ekonomické sankcie nie sú dostatočné, pokiaľ ide o porušovanie takýchto vecí. Nezachádzajú dostatočne ďaleko talianskom parlamente sme mali finančné sankcie pre tie e, strany, ktoré na zoznami nezapracovali ženy. A môžem vám povedať, e, že celý rád rôznych politických strán sa jednoducho rozhodol, že bude platiť takéto finančné pokuty a <clears throat> že tieto ženy na zoznami kandidátov jednoducho nezapracuje ale myslím si, že by sme nemali jednoducho e, prijať takéto zoznamy kandidátov do volieb, pokiaľ tam naozaj nie sú prítomné ženy. Ďakujem veľmi pekne za slovo, pani predsedajúca. A teraz dám slovo e, pani Jakupi, ktorá reprezentuje parlament e, Macedónskej republiky. Nech sa páči. You, Ďakujem vám za slovo, pani predsedajúca. Mám, je pre mňa veľkým potešením, že tu s vami môžeme byť. Chcela by som povedať niečo o na- ženách e, v našej krajine, v Macedónsku. Som členkou uh, strany za integráciu. Je to albánska strana a toto je strana, ktorá je v parlamente. Má 8 žien v parlamente. V Macedónsku nás je 32 pokiaľ ide o zastúpenie žen, žien v parlamente, ale naposledy sme, prepačte mi, môj ja, angličtina nie je práve najlepšia, ale chcela by som radšej hovoriť v macedónskom jazyku a moja kolegyňa mi bude tlmočiť. Uh, kako partija, ovaj, albanska partija imame, Neli, kako Albanci sme 27% v Makedoniji, 26% u 26% u Makedonija, Таки сме 26% во Македонија i sme so 29 пратеници, меѓу нив Moja strana ako e, zastupkynia Albáncov v Macedónsku, ktorý predstavuje 27 obyvateľstva, máme 29 poslancov v parlamente, 8 z nich sú ženy, to tak znamená takmer 27 našich členov v parlamente sú ženy. Uh, v našej strane máme ženy poslankyne a mali sme ich ešte predtým, ako boli zavedené tieto rodové kvóty. Uh, sme veľmi potešení tým, že v našej krajine, i keď máme samozrejme rodové kvóty 30 sa nám podarilo prekonať toto číslo a teraz máme takmer 32 žien v parlamente. Uh, uh, Doteraz sme využívali tri modely takýchto rodových kvót. Prvýkrát v roku 2002 sme použili kvótu 30 žien na e, zoznamoch kandidátov, ale nakoniec sme len 18,3 žien mali v parlamente, pretože 30 bolo na zozname, ale niekedy v podstate e, e sa nedostali z dola nahor a tým pádom sme vlastne dostali ďaleko menšie zastúpenie, ako sme mali mať. Ten druhý model, ktorý sme použili pri posledných miestnych voľbách pred 4 rokmi, išlo o kvótu 30 žien v prvej eh, polovici zoznamu kandidátov a aj v druhej eh, polovici eh, zoznamu. A potom sme vlastne dostali aj také výsledok, že žien bolo 30 v miestnych zastúpeniach a v roku 2006 sme potom tretí model použili pri parlamentných voľbách. V kaž... Pri každom z troch kandidátov sme mali aspoň jedného, ktorý predstavoval inú rodovú príslušnosť. A v posledných voľbách v roku 2008 sme vlastne dosiahli 31,7% zastúpenie žien. Toto celkom jasne poukazuje na to, že politická strana prejavila dôveru, že nám verili týmto ženám a na zoznamy kandidátov dali vlastne ešte oveľa viac žien, ako bolo naozaj nevyhnutné. A ako členka výboru pre rovnaké príležitosti mužov a žien bojujem za to, aby sa toto presadzovalo aj v miestných voľbách do samozpráv. Bojujeme za to, aby sme mali viac žien v miestných e, samozprávach, pretože práve teraz vlastne v Macedónsku je taká situácia, že vlastne sa nám začínajú tieto ženy z týchto funkcií vytrácať. Predstavníčka predsedateľ nás žien. Uh, uh, Takže dúfame, že pokiaľ ide o tieto voľby do miestnych orgánov, že sa nám podarí zvýšiť z 22,7% na viac ako 30% zastúpenie žien a samozrejme pokiaľ ide o toto rodovú kvóty, že tieto budú zastup, zabezpečené. A boli by sme radi, keby sme raz videli aj predsedničku parlamentu. Dvakrát sme mali podpredsedničky parlamentu ale predsedu parlamentu ženu sme zatiaľ ešte nemali. A pokiaľ ide o náš výbor, bojujeme aj za to, aby sme mali viac žien vo vrcholových funkciách, pokiaľ ide o rôzne e, oblasti našej spoločnosti. Ďakujem vám. Zástupky, zástupca Macedónska. Teraz dám slovo uh, pani uh, e, Franceske Medine, ktorá reprezentuje španielský parlament. Nech sa páči, je členkou výboru pre rovnosť príležitostí. Eh, eh, ďakujem aj za našu delegáciu, aj pre našu delegáciu je veľkou cťou, že tu môžeme byť. Čiže eh, veľmi pekne ďakujem výboru za organizáciu tohto rokovania. Niekoľko úvah k téme, o ktorej dnes diskutujeme. Poprvé, je veľmi dôležité mať zákony, legislatívne nástroje, ktoré umožnia naozaj postupovať e, proti znevýhodňovaniu a za e, zrovnoprávnenosť. Moja krajina je priekopníkom a príkladom toho, že takéto nástroje, legislatívne nástroje e, boli naozaj aplikované, napríklad zákon proti násiliu na ženách alebo za zrovnoprávnenie. No a potom tu máme finančnú krízu, e, vypnuto z globálneho hľadiska a samozrejme sa prejavuje aj v Európe. A ukázalo sa, že nepostačuje systém, E, ktorý okrem iných problémov e, má výrazné problémy e, s rovnosťou mužov a žien. Treba zaviesť nový model, spoločná zodpovednosť mužov a žien. Okrem toho takisto dôležitý aspekt. Nemôžeme akceptovať kroky späť v záležitostiach, ktoré sme už dosiahli. Napríklad musíme teda napredovať, ale samozrejme to, čo sme dosiahli, musíme konsolidovať. A v tom zmysle si myslím, že je našou úlohou a našou výzvou eh, v najbližších rokoch pracovať v tomto zmysle a myslím, že eurovolby sú tu takisto eh, veľmi významné. Eh, za príspevok zo španielského parlamentu chcem oznámiť, skôr než dám slovo nasledujúcej rečničke, že končím možnosť prihlásiť sa do diskusie. Ešte tu máme tri prihlášky, ktoré sú z mimovládnych organizácií a teraz dám slovo generálnej sekretárke Európskej lobby žien, pani Miria Vasiliadu. Nech sa páči. Euh, bonjour. Malheureusement, euh, notre secrétaire général n'a pas... Ďakujem. Bohužiaľ, e, náš e, generálny tajomník z osobných dôvodov musel podujatie už opustiť, čiže ja sa vyjadrím v jeho mene, v mene ženskej lobby, ktorá zahrňa vyše 3000 organizácií. Naša kampaň za demokraciu sa zameriava na to, aby sme dosiahli rovnaké zastúpenie mužov a žien v Európarlamente. E, ako viete, v júni sa uskutočnia voľby. A to samozrejme platí aj pre zastúpenie žien v komisii. Viete, že pani Wallström e, belgický premiér, držiteľ Nobelovej ceny a zástupkyňa Európskeho parlamentu sa tu zúčastnia. Od septembra 2008 až e, do európskych volieb sa e, teda pre, prebieha táto kampaň. Ide tu aj o obsadenie vysokých funkcií v európskych inštitúciách. Vieme, že skutočná demokracia e, zahrania zastúpenie mužov a žien a to vo všetkých životných oblastiach. Príliš nízke zastúpenie žien na e, rozhodovacích postoch poukazuje na to, že ženy nie sú dostatočne zastúpené. Keď sa pozrieme na e, číselné údaje, tak to nevyzerá príliš pozitívne. Vyše 60 komisárov sú muži. Aj vo vládach a v politických stranách prevažne e, obsadzujú e, vyššie funkcie muži. A my by sme chceli, aby sa tam našlo viacej e, žien. Ďakujem. Teraz zástupca Európskeho fóra pre postihnutých ľudí. Veľmi pekne vám ďakujem za slovo. Je to uh, vlastne uh, organizácia, ktorá zastupuje uh, občianskú spoločnosť. Ide vlastne o to, že podporujeme práva osôb, ktoré sú postihnuté v EÚ. A takisto samozrejme som členkou aj lobby v EÚ a plne podporujeme kampaň 50-50. Pokiaľ ide o Um, situáciu uh, postihnutých uh, v Európskej únie je 50 miliónov takýchto ľudí. 55 až 60 sú ženy uh, s takýmto postihnutím. A pokiaľ ide o otázku diskriminácie, tieto postihnuté stále v podstate sú viditeľnejšie, pokiaľ ide o mužov a takisto je potrebné konštatovať, že ženské postihnutie, to je e, ženské, e, ženy, ktoré sú postihnuté, sú sotva e, súčasťou takýchto politických diskusí. Takže v júni 2009 a aj pri príležitosti Medzinárodného dňa žien sme vydali manifesto v nadväznosti na tieto voľby a v tomto manifeste sú zapracované vrcholové priority a požiadavky nejde len o tú tému, ktorej sa dnes venujeme, ale snažíme sa skutočne zabezpečiť rovnaký prístup k voľbám a k voľbným kampaniám. To znamená, právo voliť je základným právom a ide o právo voliť podľa slobodného výberu a informovaného výberu. Čiže právo byť informovaný, to znamená mať právo eh, k dostupným informáciám, ako Je to napríklad znakový, znaková reč, o ktorej sa hovorilo dnes do obedu a tak ďalej. Takže samozrejme, že <clears throat> sú aj rôzne popisky, treba v televízii, eh, aby som vymenovala len niekoľko vecí, ktoré sú dôležité. A v konečnom dôsledku samozrejme, pokiaľ ide o toto právo na prístup k volebným kampaniam. Existuje tu aj právo byť volený. To znamená, že my naozaj skutočne podporujeme ženy, ktoré sú postihnuté e, v tom, aby naozaj bojovali za svoje práva, aby, aby sa zúčastňovali v takýchto voľbách. Takže naš, naše manifesto tu uh, leží na stole uh, v zadnej časti miestnosti a nech sa páči, vezmite si kópiu tohto manifesta. Chcela by som vás upozorniť na našu webovú stránku, e, ktorá sa riadi heslom e, postihnutosť e, naozaj ovplyvňuje veci. Takže toto je vec, ktorú som vám dnes chcela povedať a veľmi pekne vám ďakujem za pozornosť. Pekne za, za váš príspevok. A nakoniec dám slovo pani, pani Irine Papančeva, ktorá E, pochádza z Bulharska a tiež zastupuje Európske fórum pre hendikepovaných Nech sa páči. Okay, uh, thank you very much. Uh, my colleague, uh... Veľmi pekne ďakujem. Moja kolegyňa Valeria Sumark už vyjadrila naše obavy a sny. Ja pracujem pre Európske fórum eh, postihnutých a takisto by som chcela veľmi silným spôsobom. A chcela by som podporiť naozaj jej slova, ktoré jasne hovoria o tejto výzve mať viac žien v politike a viac žien, ktoré sú postihnuté v politike. Ďakujem vám za pozornosť. Eh, ďakujem veľmi pekne, pani eh, Papančeva. My sme po, v tejto debate vystúpilo 29, nine eh, žien a mužov, ktorí sa zapojili do našej diskusie. Naša, konferencia sa blíži ku koncu a dovolte mi len niekoľko slov na záver. Viackrát tu zaznelo, že problémy žien ako keby boli stále tie isté, ako keby sme stále rozoberali tie isté témy. A samozrejme, tie základné témy sú rovnaké, ale napriek tomu si myslím, že pomalými krokmi sa posúvame smerom dopredu k zlepšeniu situácie žien v súčasnej spoločnosti od e, pána ministra od pána komisára pani komisárky tu zaznelo niekoľko čísiel. E, najviac ma šokovali e, tri čísla, a to že ak rovnaké odmeňovanie žien a mužov bude pokračovať ten proces rovnakého odmeňovania bude pokračovať takým tempom ako doteraz tak e, to vyrovnané odmeňovanie dosiahneme možno za twenty five rokov. keď si uvedomíte že prvýkrát zmienka o rovnakom odmeňovaní mužov a žien odznela pred fifty two rokmi pri e, schválení rímskych zmlúv tak je priam šokujúce že takmer za jedno storočie dosiahneme situáciu, že muži a ženy budú odmeňovaní rovnako za rovnakú prácu, ktorú vykonávajú. Ja si myslím, že toto neslúži k úcti Európskej únie a civilizovanej spoločnosti a nemyslím si, ja som o tom presvedčená, že nie je na vine legislatíva. Je na vine dobrá vôľa a spravodlivý prístup e, postaveniu žien v našej spoločnosti. Stále sú tu témy, ktoré hovoria o chudobe, násilí, obchodovaní so ženami a mužmi, o nedostatočnom zastúpení na rozhodujúcich postoch. Všetky tieto témy sa týkajú dôstojnosti ženy a ja si myslím, že stačí princíp spravodlivosti a tieto témy by boli, boli určite z eh, nášho života odstránené. Ja vám veľmi pekne ďakujem za, za toleranciu, za disciplínu pri vašich prejavoch, pretože vďaka tomu, že ste rešpektovali čas, tak sme mohli dať slovo toľkým eh, zástupcom národných parlamentov. Dovolte mi celkom v závere vám zaželať, nielen vám tu, čo ste v sále a nielen ženám v Európskej únii, ale ženám na celom svete pri príležitosti Medzinárodného dňa žien, aby bola rešpektovaná ich ľudská dôstojnosť, aby im bola daná príležitosť, aby využili svoje schopnosti, ktoré chcú odovzdať tejto spoločnosti pre spoločné dobro ja sa veľmi e, teda srdečne chcem e, poďakovať všetkým oficiálnym rečníkom, zástupcom a zástupkyniam národných parlamentov, mimovládnym organizáciám, zástupcom Eurobarometra, e, sekretariátu výboru pre práva žien a rodovú rovnosť a obslužnému personálu, ktorí sa postarali o plynulý chod tohoto dnešného nášho stretnutia ja chcem poďakovať všetkým tlmočníkom, ktorí nám umožnili, že sme sa v tejto multilingválnej spoločnosti mohli dohovoriť. A dovolte mi, aby som vás na záver pozvala na malý koktejl, ktorý bude tu v tejto budove, keď vyjdete z e, veľkej rokovacej sály o jedno poschodie nižšie v atriu srdečná vďaka ja vám všetkým prajem príjemnú cestu domov a ja dúfam že ten dnešný deň prispel k tomu aby pre ženy a pre celú spoločnosť európske voľby dopadli čo najlepšie. úprimná vďaka ešte raz ešte, ešte, ak dovolíte, jednu, eh, ak počujete jednu krátku eh, poznámku. Ja si myslím, že také spoločenstvo, ako sa tu zišlo, nemôže zostať bez pamiatky a preto by som vás chcela poprosiť, eh, fotograf parlamentu nám urobí jednu spoločnú fotografiu tu v tejto veľkej sále Európskeho parlamentu. Čiže keby ste boli takí dobrí a prišli dopredu a spoločne si urobíme rodinnú fotografiu. Ďakujem pekne.